Good morning, colleagues. Um, let's begin our meeting this morning uh, with... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Začneme schválením programu rokovania. Ak nie sú výhrady, je to schválené. Schváľujeme takisto zápisnicu z 20. septembra a 8. marca. Žiadne výhrady. Jazykový režim. Nemáme chorvačtinu, malčinu a irčinu. Ostatné jazyky máme. Odporúčania koordinátorov budeme musieť schváliť nominácie spravodajcov. To je prvý bod. Ja by som mal byť e, spravodajcom pre návrh uznesenia o Facebooku a firme Cambridge Analytica. Pán De Jong bude spravodajcom pre návrh nariadenia rady, ktoré sa uplatňuje na nezúčastnené členské štáty pre uplatňovanie nariadenia ktorým sa zriaďuje program výmeny a školenia pre ochranu e, meny euro pred falšovaním. Je to na roky 2021-2027. Takisto sa to týka návrhu nariadenia Rady o ochrane eura na roky 21 až 27. Pán Škripek e, bude spravodajcom k vykonávaciemu rozhodnutiu rady o spustení automatickej výmeny údajov, daktyloskopických e, údajov v Írsku a takisto bude spravodajcom k ďalšiemu spisu o výmene informácií. Tentoraz sa to bude týkať Chorvátska. Chcem sa spýtať výboru, že, či súhlasí s týmito odporúčaniami. Áno. Potom tu máme ešte korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a rady. Týka sa to Európskej agentúry pre riadenie veľkých IT systémov v oblasti vnútra, bezpečnosti a justície s príslušnými e, identifikačnými číslami. Teraz delegované a vykonávacie akty, návrh dohody o volebnej prestávke Európskeho parlamentu v roku 2019. To schválila konferencia predsedov výborov na stretnutí 11. septembra 2018. Návrh dohodli e, sme takisto oznámili v obežníku Libe Dia 24. augusta 2018 Máme interinstitucionálnu dohodu z roku 2016 o lepšej legislatíve, ktorá je e, základom. Prepracovaná verzia je takisto v obežníku Libes 24. augusta. Vykonávacie akty 24. septembra dostal parlament návrh vykonávacieho rozhodnutia komisie o vhodnosti e, ochrany osobných údajov e, v Japonsku. Sekretariát dostal tento vykonávací akt cez e-mail. Stanovili sme internú lehotu na predkladanie výhrad. Prosím, ak máte nejaké výhrady, oznámte to sekretariatu Libe do 8. oktobra. A dnes to budeme riešiť v rámci bodu 5 nášho dnešného programu. Mhm. A teraz ešte, aké jazykové verzie máme? Nemáme všetky jazykové e, verzie a preto e, korigendu musíme schváliť až na ďalšom zasadnutí. Je to korigendum Európskeho parlamentu a rady. Myslím, že ma nikto nepočúva, ale hovorím to kvôli zápisnici. Bod 4. A týka sa to témy firmy Cambridge Analytica a um, toho, ako využívala údaje o používateľoch Facebooku a vplyv na ochranu údajov. Máme tu návrh uznesenia. Tento návrh predkladáme podľa e, pravidla 123.2 toto uznesenie samozrejme prišlo ako výsledok veľkej práce. Konalo sa vypočutie na COP, ale aj tri individuálne vypočutia, ktoré zorganizoval tento výbor. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto práci. Nemali sme veľa času na tieto vypočutia. Myslím si, že ale boli veľmi detailné. A toto uznesenie nadvezuje aj na významné udalosti, ku ktorým došlo. Facebook musel odpovedať na rôzne otázky ohľadom porušovania ochrany súkromia a osobných dát. Konanie Facebooku ohrozilo osobné údaje občanov, ale e, takisto Facebook e, pravdepodobne ovplyvnil výsledky volieb a takisto oslabil dôveru občanov v digitálne riešenia a platformy. V mene predsedu Európskeho parlamentu sa konalo prvé vypočutie eh, riaditeľa Facebooku Marka Zuckerberga. To bolo 22. Eh, mája a ďalšie vypočutie zorganizoval výbor LIBE v spolupráce s ITRE, AVKO a JURI. Poslanci kládli otázky, Facebook potom poskytol odpovede a o odpovede poskytli napríklad aj Volebná komisia Spojeného kráľovstva, Európske združenie spotrebiteľov BEUK, takisto otázky kladli, e, nezávislí žurnalisti, e, súkromné osoby, aktivisti, takisto komisári, ktorých portfólio bolo dotknuté. Ďakujem všetkým za túto obrovskú prácu. V minulých týždňoch som spolupracoval e, s predsedami politických skupín na návrhu tohto textu uznesenia. Domnievam sa, že text uznesenia je teraz vyvážený, e, dobrý. Vyzýva príslušné osoby, aby prevzali na seba zodpovednosť a aby zabezpečili, že k podobným udalostiam už nedojde myslím, že hovorím v mene väčšiny, e, keď poviem, že sme boli sklamaní. Facebook nevyslal um, tie osoby, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé otázky technických odborníkov na primeranej úrovni. Títo neboli vyslaní a e, nezodpovedali e, úplne v plnom rozsahu všetky otázky, ktoré sa týkali európskeho práva ochrany údajov. Preto v texte vyzývame, aby ENISA, agentúra ENISA a takisto Európska rada pre ochranu údajov zrealizovali nezávislý audit Facebooku. Chceme teda nezávislú kontrolu, ehm, ktorú zrealizuje ENISA a Európska rada pre ochranu údajov. Musíme sa bližšie pozrieť aj na to, ako politické strany a kampane využívajú sociálne platformy Potrebujeme nejaký etický kódex, e, ktorý zapojí všetkých aktérov, všetkých účastníkov. A ak sa tak nestane, tak potom ďalším riešením bude prijatie legislatívy. Aj takúto možnosť poslanci musia preskúmať. Spoločnosti takisto musia plne uplatňovať a dodržiavať nariadenie o ochrane údajov GDPR a zákonodarcovia musia dokončiť prácu na um, smernici o elektronickej ochrane súkromia. Dodržiavanie nariadenia GDPR, na to sme sa pýtali aj pána Zuckerberga na prvom vypočutí. On povedal, že okrem GDPR potrebujeme ešte niečo iné, ešte ďalšiu legislatívu a myslím si, že má pravdu. Musíme teda e, pracovať ďalej aj na smernici o, o ochrane elektronického súkromia. pretože aj to potrebujeme na riešenie problémov, ktoré máme s Facebookom. Ja vyzývam radu, aby e, takisto si vypočula tieto požiadavky a aby na ne zareagovala. Toto boli iba kľúčové body, ale v rezolúcii sú ešte ďalšie veci. A prosím teda kolegov a kolegyne, aby sme teraz prediskutovali návrh uznesenia. Začnem koordinátormi, ktorí prišli. Za EPP sa vyjadri pán Vos v mene pani Mecoli, takže pán Axel Fos, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som spokojný s tým, že sme to prvé skúmanie uzavreli Mám pocit, že niektoré veci sa opakovali, niektoré otázky, aj postupy, ale samozrejme aj dobré otázky sa opakovali. No a otázka, do akej miery, alebo teda, či by sme mali urobiť ten audit, tú kontrolu, či je to vôbec možné. Podľa mňa je to dosť otázne. Ja neviem, či vôbec máme právomoc v oblasti ochrany údajov, či tu máme naozaj právomoc ehm, organizovať audity, pretože máme ehm, národných ombudsmanov pre ochranu údajov, máme európsku úradničku pre ochranu údajov, takže nie som si celkom istý, či agentúra ENISA ehm, má na toto jednoznačne právomoc. No a a potom ďalšia otázka, ako eh, vymedziť eh, takýto audit, kde by mal začať v Írsku, v USA, aké právomoci vôbec máme v Spojených štátoch eh, viesť nejaké vyšetrovania, na aké európske štáty by sme sa mali potom sústrediť. ja tomu rozumiem tak, že e, v tomto prípade um, sa to nedotklo až takého veľkého množstva údajov európskych občanov. Išlo skôr o iných občanov, takže neviem, neviem to celkom vyhodnotiť. No a potom tá ďalšia otázka, či je potrebné príjmať ďalšiu legislatívu. Nuž, e, môžeme, ale nezabránime ďalším e, podvodom, ďalším porušeniam zákonov, e, podobne ako s krádežami a vraždami. Ďalšia legislatíva nezabráni takýmto činom. Pomôže iba intenzívnejšia kontrola. A túto intenzívnejšiu kontrolu umožňuje základné nariadenie EÚ o ochrane údajov, GDPR. Možno máte iný e, názor, ale bolo by treba skúmať uplatniteľnosť e, nariadenia GDPR a ako to súvisí časovo s inou legislatívou. E, v takýchto prípadoch v budúcnosti e, podľa mňa e, by sme mali konať skôr preventívne, teda sústrediť sa viac na prevenciu, na posilnenú kontrolu na predchádzanie takýmto prípadom, pretože intenzívnejšia kontrola a um, ďalšia legislatíva podľa mňa nie je veľmi zmysluplná. E, k porušovaniu ochrany údajov bude dochádzať aj v budúcnosti a, a každý raz začneme hroziť enisov, tak um, to bude podľa mňa neproporčné. Mali by sme sa na to pozrieť objektívne triezvo, je to zneužitie údajov, um, je potrebné robiť kontrolu, musíme proti tomu bojovať, ale musíme sa pozrieť na existujúcu legislatívu, či tam vôbec sú medzery. A uplatňovanie GDPR takisto musíme v tomto svetle vyhodnotiť a e, zistiť, či sme tam zapracovali dobré, dostatočné mechanizmy. Ale ak ešte ani len nevieme, či GDPR postačuje na riešenie takýchto prípadov, tak by sme nemali pristupovať ešte k iným opatreniam. Takže ja som zdržanlivý. Ja by som povedal, posilníme kontroly, posilníme uplatňovanie GDPR a e, to by malo byť zatiaľ všetko, čo e, budeme robiť. Ďakujem, pán Vos at the end in terms of uh, the um, con contributions from colleagues, but just... Ja uh, samozrejme si najprv vypočujem príspevky kolegov, ale teraz zareagujem na vás. Len predbežne budeme diskutovať samozrejme, ako parlament môže zareagovať na Facebook. A chcem ešte pripomenúť, že my musíme zareagovať na tie obavy občanov, ktoré sú dosť dobre už nadefinované. A to je vlastne tá naša právomoc. A e, chcem, toto chcem zdôrazniť, že parlament bude mať jasné právomoci, jednak regulačnú právomoc a takisto aj tú soft power, tú mekú právomoc. No a my navrhujeme ten nezávislý audit NEC a takisto audit, ktorý by urobila Európska úradnička pre ochranu údajov. Ja si myslím, že to je realizovateľné, to je minimum a o to sa potom môžeme oprieť. A e, v tomto kontexte e, existuje samozrejme aj Eurojust. To som teda chcel povedať na úvod, že ako my vnímame kontext tejto problematiky. Teraz má slovo Birgit Sipel. Ďakujem, Claude. Trochu som prekvapená, ale veľmi sa teším, že EPP, najmä pán FOS, e, uznávajú, že GDPR sa musí dobre implementovať, že sa musí aj kontrolovať. To ma veľmi teší a e, myslím si, že našou spoločnou úlohou je teraz aj nastojiť na tom, aby národné úrady pre ochranu údajov, ale takisto aj Európska rada pre ochranu údajov, aby boli aj dostatočne vybavené e, kapacitami a financiami na to, aby mohli dobre fungovať, pretože to zatiaľ nie je samozrejmosť v členských štátoch. Áno, kontroly namiesto nových legislatívnych pravidiel. To je veľmi dobrý prístup, bodaj by ho EPP uplatňovala aj v iných oblastiach. Nebudem hovoriť konkrétne príklady, kde takýto prístup EPP neuplatňuje. No a ešte v nadväznosti na e, vypočutia Facebooku. My sme tam opakovali stále tie isté otázky, to je pravda, ale to malo aj svoj dôvod my sme na mnohé otázky nedostali na tých vypočutiach žiadne odpovede. E, my sme poukázali na to, že Facebook porušoval aj pravidla starej legislatívy o ochrane údajov a e, dostali sme takú odpoveď od Facebooku, že Facebook sa domnieva, e, že nepochybil v minulosti. No už to je pekné presvedčenie, ale musíme sa pozrieť na to, aká je realita. Nemali by sme sa sústrediť na prešetrovanie e, nejakého konkrétneho prípadu z minulosti. Mali by sme sa skôr sústrediť na to, na čo Facebook neodpovedal. A vo všeobecnosti skúmajme, či Facebook um, pravidlá ochrany údajov dodržiava alebo nie. V minulosti masovo zbieral údaje a postupoval ich komukoľvek, kto ich chcel kúpiť a vôbec sa nezaujímalo to, čo sa ďalej deje s týmito dátami a dochádzalo k manipulácii e, rôzneho typu, aj k volebnej manipulácii. A ešte si položme otázku, kto kupuje takéto údaje, kto si chce kúpiť výsledky volieb, kto má toľko peňazí, aby mohol voľby ovplyvňovať takýmto spôsobom, v koho záujme e, je, aby sa manipulovali e, výsledky volieb. Myslím si, že Okrem Európskej rady pre ochranu údajov by sme mali zapojiť do tejto práce aj agentúru ENISA. A musíme pochopiť aj mnohé technické záležitosti a technické otázky a na to potrebujeme práve expertízu ENISY napríklad, pretože si musíme vysvetliť veľa technických zložitých otázok. Ďalšia vec, či máme kontrolovať, čo sa deje v členských štátoch alebo v Európe, to podľa mňa všetko súvisí navzájom. E, ďalšia otázka bola, či máme začať v Írsku alebo v inom členskom štáte. To je úplne nerelevantné, lebo podľa GDPR, ak e, je dotknutých viacero občanov z viacerých členských štátov, tak e, je možné konať. A v takom prípade všetky národné úrady pre ochranu údajov musia spolupracovať a je to prípad pre Európsku radu ochrany údajov, kde sa stretávajú všetky tie národné úrady. Ako sa už oni medzi sebou skoordinujú, kto prevezme ktoré kontrolné úlohy, to už necháme na Európsku radu pre ochranu údajov. No a potom Samozrejme ďalšia dôležitá otázka, čo robí Facebook v USA. Existuje rozhodnutie o adekvátnosti, ktoré údajne Facebook podľa vlastných slov mm, dodržiava, ale aj z USA e, vieme, že Facebook tieto pravidla nedodržiava. Uh, vo, v Európe nedodržiavajú pravidlá o ochrane údajov a ja pochybujem, že Facebook v USA dodržiava zákony. A preto je otázkou teraz, či funguje vôbec Privacy Shield, akú ochranu poskytuje a tak ďalej. Ja osobne by som si želala, aby v uznesení boli jednoznačnejšie, jasnejšie formulácie, aby tam zaznela aj tvrdšia kritika, ale samozrejme tento dokument je výsledkom kompromisu všetkých politických skupín, takže viem si predstaviť, že príjmeme tento text, ale bola by som rada, keby tento text hovoril jasnou rečou, je to samozrejme kompromis, čakajú nás nedlho voľby a takisto by sme mali pracovať e, čo najrychlejšie. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Stevens tu za EKR nie je. Mohol by sa vyjadriť nejaký iný člen. Pokiaľ príde neskôr, tak aj ona. A teraz prejdeme k Alde. Pani Grisbeck tu nie je, ale je tu Sophie Infeld v mene Alde. Ďakujem, Claude. Ďakujem za návrh uznesenia. Budem hovoriť stručne, keďže by som chcela z veľkej časti zopakovať to, čo teraz povedala Birgit Cipelt. Len pár všeobecných pripomienok. Vždy som trochu prekvapená tou neochotou Európskej ľudovej strany uplatňovať európske zákony. Máme nariadenie GDPR, na ktoré sme hrdí, máme najlepšie zákony na ochranu súkromia na svete, ale potom sa zdráhame túto legislatívu uplatňovať a chrániť tak našich občanov. No a vy tu ako keby skôr zastupujete záujmy amerických spoločností než európskych občanov, keď teda môžem byť chvíľu cynická. Tak sa mi to zdá. Pár krátkých pripomínok. Poprvé, musíme sa pozrieť na implementáciu a presadzovanie všeobecne, nie len v súvislosti so súkromím. Máme tu tendenciu, že vždy schválime veľmi detailnú e- legislatívu, ale čo sa týka implementácie, tak tá je dosť úbohá. A všimli sme si, že keď nariadenie GDPR vstúpilo do platnosti, veľa ľudí bolo prekvapených nad niektorými požiadavkami nariadenia, ktoré v podstate boli alebo existovali už v tej predchádzajúcej smernice ale smernica sa totiž riadne neuplatňovala, takže je treba byť prísnejší, pretože technológie sa rozvíjajú a umožňujú väčšie zásahy nie len do súkromia, do súkromného života, ale aj do demokracie, ako bolo vidieť v prípade Facebooku a Cambridge Analytiky. Ďalej, odsek 24. Tam v podstate tiež ide o presadzovanie Myslím si, že by bolo dobre navrhnúť, aby orgány na ochranu údajov boli posilnené. Ale nesúhlasím s tým návrhom, že by to malo prebehnúť prostredníctvom zavedenia nového odvodu alebo poplatku zo strany IT sektoru, pretože toto je úloha štátnej správy a máme tu vypočutie, myslím si, že bude niekedy v januári špecificky na túto tému, či národné vlády priradzujú dostatočné prostriedky orgánom na ochranu údajov, aby mohli vykonávať svoje úlohy. Neviem ako u vás, ale u nás v Holandsku e, tento orgán na ochranu údajov dostáva menej než tretinu toho, čo by potreboval na vykonávanie svojich úloh. Takže členské štáty riadne neimplementujú nariadenie GDPR neplnia požiadavky, komisia by teda mala spustiť postupy pri porušení pravidiel a nie zavádzať dodatočné dane. Národné rozpočty by mali zaručiť dostatočné zdroje pre úrady na ochranu údajov. Nemalo by to byť o nejakých odvodoch, ale o tom, že musíme prinútiť národné orgány, aby robili to, čo majú robiť. No a na záver odseky 25-26, tam je štít na ochranu súkromia Privacy Shield. My sme 5. júla schválili uznesenie, kde hovoríme, že by sme chceli, aby štít na ochranu súkromia bol e, zavedený, alebo aby všetko bolo zosúladené s ním do 1. septembra. Pokiaľ viem, tak sa nič zatiaľ nestalo, takže by sme tam mali zaviesť dodatočný odsek, že žiadame o odstránenie štítu na ochranu súkromia. Myslím si, že nie je absolútne neprestrelné, to je jedna vec, ale po druhé, nikto nepostupuje v súlade s ním, takže my tu oslavujeme sami seba, aký sme dobrí. A potom, keď sa nič nepresadzuje a nikto neplní pravidla, tak sa nič nestane. Takže v podstate nie sme asi dobrí zákonodárci. Preto napíšeme nový odsek ktorý tam požiadame vložiť, ktorý bude pripomínať nielen schválenie uznesenia v júli, ale taktiež to, že sme stanovili lehotu, ktorá nebola splnená a preto mali byť vyvosené, vyvodené dôsledky a síce, že by štít na ochranu súkromia mal byť pozastavený. A mali by sme to naformulovať pozitívne, ale mali by sme povedať, že komisia by mala byť oveľa prísnejšia, čo sa týka presadzovania. Ďakujem implementácia a presadzovanie, k tomu sa určite vyjadrí ešte aj komisia. A taktiež sme sa o tom hovorili špecificky v kontexte uznesenia, to je pravda. Ďakujeme Sofie. Je tu niekto za GUE, ktorý by hovoril v mene pani Ernst? Nie, kolegovia samozrejme prídu ešte v priebehu diskusie a potom sa budú môcť vyjadriť. Teraz bude hovoriť pán Franz za zelených. Ďakujem, Moraes. Der Skandal um Mhm. Ďakujem. Škandál Facebooka a Cambridge Analytica to nie je len škandál ochrany údajov. Ide tu o to aj, že to je škandál demokracie, pretože to týka orgánov na ochranu údajov. Firma, ktorá mala k dispozícii e, daňo, pardon, osobné údaje 78 miliónov používateľov Facebooku, taktiež pri prezidentských voľbách v USA a pri referende o Brexite v Spojenom kráľovstve, taktiež sa do toho zasahovalo. Máme, mali sme vypočutie pred letnou pauzou, tuto v parlamente, napriek tomu niektoré otázky sú stále otvorené. Koľko údajov európskych občanov bolo skutočne zneužitých? Facebook hovorí 27 miliónov a my a potom naraz úplne otočili a tvrdili, že v podstate tu neboli vôbec žiadne údaje. A ako využil Cambridge Analytica tieto údaje, za aké ciele, komu to poslúžilo, preto, aby presvedčili ľudí, aby volili vo voľbách pre niekoho, alebo aby ich e, zastavili, aby vôbec tí ľudia neišli voliť. Takže máme tu e, vyšetrovanie, ktoré e, musí ešte zodpovedať tieto otázky, musíme naďalej sledovať túto tému, no ale čo sa týka tej ťažkej otázky, aký to má dopad na našu demokraciu, aký to má účinok, je to manipulácia, ktorá skutočne eh, viedla k tomu, že bol zvolený prezident Trump a že prišiel Brexit. Tieto otázky potrebujú odpovede. Taktiež, čo sa týka Facebooku, tak e, výskumný tím z univerzity e, e, v Norviku sa pozrel taktiež na vývoj, posledný vývoj udalosti napríklad v Nemecku a pozerali sa na to, či tu sú napríklad vzťahy medzi nezamestnanosťou, počtom prichádzajúcich migrantov, životnou úrovňou a tak ďalej. A objem využívania Facebooku medzi obyvateľmi. Toto je zásadný aspekt. Facebook je problém pre našu demokraciu bez alebo s Cambridge Analytica. Preto je dobré, že naše uznesenie žiada väčšiu transparentnosť, čo sa týka politické reklamy na sociálnych médiách a preto je dobré, že aj za Facebook tu na poslednom vypočutí niekto bol a taktiež škandál bol e, preskúmaný nezávislými akademickými expertami a je dobré, že prebiehajúce vyšetrovanie Federal Trade Commission e, je e, taktiež sa začalo, ale toto nestačí, potrebujeme pravidlá, taktiež pokiaľ ako používateľ po e, tom e, škandále s emisiami si môžem vybrať medzi viacerými producentami a niektorí e, z nich síce tvrdia, že plnili pravidla, neboli úplne transparentní, tak čo v podstate som získal? Potrebujeme jasné pravidlá, ktoré povedia, čo ide a čo nejde a potrebujeme taktiež jednotný európsky prístup, čo týka údajov amerických občanov. Taktiež možno by sme mali úplne e, zakázať e, využívanie osobných údajov a osobných účtov, ale toto bude komplikované, lebo v podstate tuto je, ide o jadro našej demokracie a my toto nemôžeme riskovať a nemôže sa stať, že formálne máme určité e, voľby alebo spravodlivé voľby, ale v podstate sa na Facebooku manipuluje a tam sa rozhoduje, kto bude ako v tých voľbách videný. A preto Musíme rýchlo zasiahnuť, pretože sa nám blížia aj európske voľby, taktiež etický kódex komisie, s ktorým pracujú platformy. Bohužiaľ tomu ide len o transparentnosť a samoreguláciu, ale my predsa líške nenecháme kontrolu nad tým, kedy si ukradne aké kurá, hlavne, že bude transparentne konať. Potrebujeme jasné pravidlá, pokiaľ je nám naša demokracia dôležitá. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že toto nám pripomenulo tie otázky, ktorými sa zaoberáme pred voľbami, je, že potrebujeme vidieť kroky aj zo strany parlamentu. Takže povedal som, že sa budú môcť vyjadrie kolegovia, pokiaľ prídu neskôr. Dan Dalton za EKR. Ďakujem, ospravedlím sa. Hlasoval som v IMKO ohľadom vlastnej správy. PKR sme boli šokovaní, keď sme zistili, že bol Facebook e, alebo osobné údaje užiteľov Facebooku boli zneužívané e, Cambridge Analytica. Samozrejme, toto by sa nikdy nemalo opakovať. Myslím si, že nariadenie GDPR, ktorá moja skupina podporila, je užitočná legislatíva a sme radi, že Cambridge Analytica už s týmto prestala, že sa to vyšetruje a taktiež v súvislosti s Facebookom. A Facebook teraz to vyzerá, že plní lepšie princípy ochrany údajov eh, podľa vyšetrovania v Írsku, ale aj v ostatných členských štátoch. A často bohužiaľ národné orgány na ochranu údajov sú podfinancované. A chcem povedať, by som povedať, že Spojené kráľovstvo by malo riadne eh, spolupracovať s Európskou úniou aj po Brexite v oblasti ochrany údajov, to je v záujme všetkých. A čo sa týka návrhu uznesenia, myslíme si, že toto je relatívne e, vyvážený návrh, ale niektoré návrhy pre AKR zachádzajú príliš ďaleko. Napríklad špecifické odvolávky na kampaň o Brexite. Myslíme si, že toto nie je príliš e, užitočné. Taktiež, e, čo sa týka elektronickej predvolebnej kampane, a politické reklamy. Myslím si, tuto potrebujeme najprv hodnotenie vplyvu. Toto nespada do rozsahu pôsobnosti Európskej únie, takže to musíme preformulovať. Odsek 9 hovorí o profilovaní za politickými účelmi, ktoré je zakázané. Toto nie je pravda, pretože GDPR, článok 9, tam sa povoluje politické profilovanie za prísnych podmienok, ako napríklad explicitný súhlas e, toho konkrétneho subjektu Možno ho len nechápeme, tento článok 9 riadne. Odsek 17 sa hovorí, že by sme mali že Facebook by mal prispôsobiť svoj obchodný model, ale toto, o tomto by nemal rozhodovať parlament, o tom si musí rozhodnúť Facebook, takže chceme odsek 17 odstrániť, taktiež odsek 24. Tam sa navrhuje nový E, prístup platformám alebo nové dane pre platformy. Myslím si, toto nie je správne miesto na diskutovať o takýchto daniach, takže odstrániť. A taktiež e, ďalšia práca na e-privacy. EKR by chcelo najprv, aby GDPR nejakú dobu bolo v platnosti a potom uvidíme, ako sa to celé vyhodnotí a potom buď sa budeme rozhodovať, či potrebujeme ďalšiu legislatívu alebo nie. Takže nemôžeme pod podporiť odsek 30 z týchto dôvodov, ale naďalej sa tešíme na spoluprácu s, tými, s členmi tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem, Dan. Birgit, chcela si sa vyjadriť? Len stručne, lebo Dan hovoril o e-privacy, elektronickom súkromí. Chcela by som zdôrazniť len to, že toto nie je len nejaký dodatok k nariadeniu GDPR. Toto je úplne iná otázka. GDPR má použiť na ochranu, úda- služ ochranu údajov, ale tu hovoríme o ochrane komunikácie, to je možno ešte dôležité, takže ja nepodporujem ten názor, že toto je nejaký dodatok, ktorý by tam nemal byť. Je to niečo úplne iné a preto nejaké vyhodnotenie GDPR nemôže viesť eh, k takému názoru, že nepotrebujeme chrániť našu komunikáciu. Dobre, takže to bolo taký informačný bod, neviem, či je to aj v pravidlách, ale asi zdvorilo, ste to predniesli, takže to zdvorilo. Príjmeme, ďakujem, Birgit. Komisia. Máme tu len jedného ďalšieho poslanca, okrem koordinátorov, ktorých sa chce vyjadriť, takže by bolo dobré, keby najprv hovorili poslanci a potom by pretože ináč by ten poslanec musel čakať na koniec a to je bolo trochu rozhádzané, takže je to naše uznesenie. Ana Gomeš, len stručne, a potom komisia. Podporujem plne to, čo povedala Birgit Cipelt za našu skupinu. Chcela by som špecificky zopakovať to, čo je v odseku 24 ohľadom potreby zdaňovania zdaňovanie je kľúčovým nástrojom. Nie len preto, aby sme obmedzili sílu alebo moc spoločnosti ako je Facebook, ale aby sme poskytli aj príslušné zdroje na európskej a národnej úrovni našim orgánom, aby sme dostatočne vybavili dozorné orgány na ochranu údajov, aby mohli vykonávať svoju prácu, aby zaručili, že GDPR bude dodržiavané pretože, ako podala Sophie Intfeld, problém je ten, že máme krásne GDPR, ale absolútne nás nezaujíma implementácia a presadzovanie, okrem iného aj preto, že nemáme dobré vybavených ľudí, ktorí by pracovali na správnych oddeleniach, ako napríklad nejaké národné mm, dozorné orgány, aby robili si svoju prácu. Chcela by som povedať, že Jedna oblasť, ktorá by mala byť taktiež obsiahnutá v uznesení, je to, čo sa ukázalo po našom vlastnom vyšetrovaní, a síce, že prepojenie medzi Facebookom a Cambridge Analytikou a ich zdieľanie údajov zachádza za rámec porušovania len údajov občanov. V podstate sa tam aj ukázalo, že by toto mohol byť aj spôsob, ako podporovať organizovaný zločin, aby sa takéto osoby dostali do našich spoločností. Taktiež Cambridge Analytica a spoločnosť SCL, ktorá rovnako ako Henley Passports Partners, pardon, tieto spoločnosti boli zaplatené do predaja pasov európskych štátov a toto bol dobre vypracovaný systém, ktorý by mohol poslúžiť aj, aj e, kriminálnym organizáciám. To by sme nemali prehliadať. Ďalej. Hovoríme tu teraz o škandále Facebook a Cambridge Analytica, ale pokiaľ berieme vážne ochranu údajov našich občanov a taktiež presadzovanie GDPR, tak už nemôžeme prehliadať to, čo sa deje s čínskymi spoločnosťami, ktoré sú už v EÚ, majú zmluvy s členskými štátmi a ich vládami a napríklad sa spúšťajú systémy rozpoznávania tvári na skutočne masívnym spôsobom. A potom tie údaje sa môžu uchovávať v Číne. A samozrejme vieme, že v Číne majú ten systém, ktorý sa volá e, osobné bodovanie, kde sa taktiež využíva umelá inteligencia a rozpoznávanie tvári, aby sa každý jeden občan kontrolovala. Samozrejme, toto je určitá úroveň čínskej spoločnosti. Do roku 2020 to chcú implementovať úplne, ale je určitá šanca, že v niektorých členských štátoch e, CCTV, e, CCTV kamerami už takáto technológia taktiež funguje, že sa používa umelá inteligencia, to nesmieme ignorovať, pokiaľ to berieme vážne. Takže je treba sa pozrieť na druhú stranu Atlantiku a to, čo sa deje v našich členských štátoch, tak tiež ďakujem. Teraz prejdeme ku komisii Mitena Astula, ktorá je na riaditeľka za DG Just. Vítame vás tu. Ďakujem pekne. Pravdou je to, že to, čo sa odhalilo ohľadom Facebooku a Cambridge Analytica, e, poukazuje na to, ako tieto firmy nakladajú s dátami občanov a že je nevyhnutné dôsledne uplatňovať všetky atributy legislatívy GDPR. E, takisto táto kauza poukázala na to, že je potrebné zabezpečiť slobodné a spravodlivé voľby. Vždy sme to považovali za niečo samozrejme, ale už tomu tak nie je. Toto e, otriaslo všetkými aktérmi. E, pre komisiu je prioritou zabezpečiť slobodné a spravodlivé voľby 2019. Na to poukázal aj predseda komisie vo svojom prejave o stave únie. komisie komisia veľmi víta navrhované uznesenie EP k tejto téme ak sa zamyslíme e, e, nad predbežnými zisteniami e, britskej agentúry pre ochranu osobných údajov, tak v podstate zdieľame mnohé tie obavy, ktoré sú zakotvené v návrhu uznesenia. Potrebujeme komplexný prístup. Komisia je v úzko komunikuje s predsedom Rady agentúr, Európskej agentúry pre ochranu údajov a ktorí vlastne stoja na čele tejto, tohto vyšetrovania, ktoré sa týka kauzy Cambridge Analytica. Takže e, chceme koordinovaný postup e, všetkých e, subjektov, ktorí v EÚ sa venujú ochrane údaje, údajov. Komisárka Jourova venovala veľkú pozornosť výstupom Federálneho výboru v USA, ktorý sa venoval tejto téme a bude sa o tom e, pojednávať aj pri e, niekoľko týždňov, keď budeme e, mať druhé hodnotenie mechanizmu Privacy Shield. Chcem vás len uistiť o tom, že so všetkou vážnosťou pristupujeme k tejto téme a táto téma sa stala prioritou pre Európsku komisiu a myslím, že to bolo vyzviditeľnené aj v mnohých politicky citlivých príbudoch. Ale táto kauza je len jeden z kamienkov oveľa širšieho problému, ktorý, problém, ktorý e, sa týka mnohých aktérov. E, ide o dátových maklerov, ide o politické strany, ide o e, rôzne IT firmy a e, preto nemožno riešiť tieto otázky. Izolovanie je treba spojiť sily a je potrebné dôsledne presadzovať existujúcu legislatívu a chceme zachovať integritu v EU. Takisto musíme sa venovať aj téme reklám, kto ich objednáva, kto ich zameriava. A potom sú to určité obavy súvisiace v tom širšom slova zmysle e, kybernetickým hrozbám. Potrebujeme komplexný prístup všetkých orgánov, ktorí, ktorí majú v portfóliu túto tému. Preto komisia predložila tzv. elektronický balík, ktorý sme prezentovali 12. septembra. Ak dovolíte, e, približím vám jeho obsah. Poprvé, e, chceme zabezpečiť, aby volebné orgány a orgány, ktoré majú na starosti ochranu údajov a orgány pre kyberbezpečnosť, aby lepšie koordinovali presadzovanie existujúcich pravidiel, identifikovali medzery a riešili ich. Po druhé, je požiadavka, aby členské štáty vytvárali siete na tento účel. Takisto apelujeme na členské štáty, aby upravili svoj volebný systém, aby zohľadnili online eh, hlasovanie, aby bolo jasné, kto je za tým, kto čo platí, aké sú eh, časové mantinely. Vieme, že Eh, legislatíva eh, existuje v oblasti eh, volebného systému, ale malo by to pokrývať aj online hlasovanie. Voľby v roku 2019 v EÚ sú prvými voľbami už pod taktovkou platného GDPR. Preto všetky aktéry musia si skontrolovať, nakoľko sú a konajú v súlade s platnou legislatívou. My sme aj vydali určité ismernenia v oblasti e, ochrany údajov v rámci toho nášho balíka. Po tretie, my sme, e, e, my sme navrhli cieľené cieľený pozmeňovací návrh nariadenia 1141 lomeno 2014. V podstate vyplýva z toho povinnosť pre politické strany a nadácie v EÚ Eh, aby dodržiavali eh, platné pravidlá, legislatívu a sú eh, zakotvené aj sankcie. Tie by mohli byť vo výšky 5 celkového európskeho rozpočtu dotknutej politickej strany alebo nadácie. Chceme takto dôslednejšie zabezpečiť primeranú atmosféru eh, ako prevencia prípadných prešľapov pri voľbách v roku 2019. Záverom chcem konštatovať, že budeme úzko spolupracovať s EP, konkrétne s výborom LIBE v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme zabezpečili účinné presadzovanie eh, všetkých opatrení pred voľbami, aj to tých opatrení, ktoré sú súčasťou balíka. Komisár King organizuje eh, v oktobri konferenciu na vysokej úrovni, ktorá sa zameriava na túto oblasť. A takisto bude zasadať kolokvium, e, e, ktoré sa bude konať koncom novembra pod záštitou e, komisára Timmermansa a komisárky Jorovej, ktoré sa venujú tejto oblasti. Teda tie najbližšie mesiace sú kľúčové, ak hovoríme o zabezpečení e, spravodlivých e, a slobodných volieb roku 2019. Skutočne všetci aktéry musia e, si splniť svoju povinnosť, aby sa tak stalo. Ďakujem. Ďakujem, to bola pani Sistola za Európsku komisiu. Väčšina politických strán sa vyjadrilo k tomuto uzneseniu. Sú nejaké záverečné pripomienky? Bude sa hlasovať na pôde nášho výboru o tomto uznesení 10. oktobra. Takže inak zajtra e, o 6. E, večer je e, termín na predloženie vašich definitívnych pripomienok pozmeňovacích návrhov k predmetnému uzneseniu. Ďakujem. Teraz prejdeme na bod číslo 5. To je e, stav prác na e, dohode e, s Japonskom ohľadom primeranosti japonského právneho rámca v oblasti ochrany údajov. Hlavného rečníka tu zatiaľ nemáme za komisiu. Yeah, he has not arrived yet. Ešte nedorazil. Určite sa tak stane. Každú chvíľočku prosím ma pozhovenie. Pokúsim sa zistiť, kde sa nachádza. So colleagues, just to, sorry to be clear, uh, would... Takže urobíme si krátku prestavočku, kým nedorazí príslušná osoba za komisiu, aby sa vyjadrila k téme Japonska. Takže. So, yes, um, sorry for the delay, but... Um... Uh... Ospravedlňujem sa za omeškanie, ale práve dorazil. Hey, colleagues, we're going to hear the Commission's representative is... Takže vypočujeme si zástupcu komisie, ktorý nás bude informovať o aktuálnej situácii vo, vyjadn- vo, vo vyjednávaní e, e, dohody ohľadom dosiahnutia primeranosti právneho rámca japonskej legislatívy v oblasti ochrany dát. Minulý týždeň sme dostali podklady e, z komisie a tie sme postúpili príslušným poslancom EP, predovšetkým tým, ktorí e, sa nedávno zúčastnili e, na misii do Japonska. Takže nech sa páči, za komisiu dávam vám slovo. Prepačte, že som bol trošku v omeškaní. Ďakujem za túto možnosť sa vyjadriť. A ako ste povedali, my sme e, v júli do, e, do završili rokovania hľadom tej primer, e, primeranosti. Bol som vyzvaný, aby som bol stručný na jednej strane e, chcem e, vyzvihnúť e, relevantnosť týchto vyjednávaní a záverov a chcel by som zároveň poukázať na druhej strane na tie hlavné výstupy. Myslíme si, že toto rozhodnutie o primeranosti je veľmi dôležité zrejme ak nie najdôležitejšie spomedzi tých, ktoré sme navrhli a uvedím aj prečo si to myslíme. Pokiaľ toto rozhodnutie bude schválené, tak e, to e, vlastne povyši tú výmenu údajov medzi nami a Japonskom a tým sa Japonsko e, dostane do popredia našich partnerov, s ktorými máme výmenu údajov aj keď e, sleba e, je, treba podotknúť, že už e, teraz patrí medzi hlavných partnerov. Japonsko je štátom, ktorý nedávno, v máji 2017, zdá sa, že máj je dôležitý mesiac pre ochranu súkromia. V máji 2017 Japonsko reformovalo svoju legislatívu pre Eh, ochranu údajov. Obdob, má to, ob, tá legislatíva japonská má obdobnú štruktúru, má tá, eh, obdobné záruky a mechanizmy, ako to, eh, čo máme v EÚ, v našom GDPR. Ako ste konštatovali, pán predseda, aj na pôde vášho výboru ste o tom hovorili a určite aj počas samotnej misie eh, v Japonsku. Eh, teda dochádza eh, k zvýšeniu miery zbližovania, konvergencie medzi dvoma stranami. Toto vysiela veľmi silné posolstvo aj iným štátom, ktoré reformujú alebo uvažujú o reforme svojej legislatívy. Čile, Brazília, Južná Korea, alebo India, ak by som mal menovať niekoľko e, z takýchto potenciálnych aktérov. Tento proces posudzovania primeranosti, ktorý bol realizovaný paralelne s vyjednávaní strategického ekonomického partnerstva EU-Japonsko, poukazuje na to, e, že venujeme silnú pozornosť dátovým tokom a to za výraznej podpory zo strany EP. A ten, tento nový postup je rozhodne ten správny. A toto je e, e, taktiež veľmi silné posolstvo vysielané našim medzinárodným partnerom. Presadzovanie vysoké štandardy ochrany údajov a a, a to aj v kontexte presadzovania a prehlbovania medzinárodného obchodu, to sú veci, ktoré si neprotirečia. Naopak, môžu ísť ruka v ruke. A to som zdôraznil mnohokrát, veď eh, ochrana súkromia nie je čosi, e, čo možno spochybňovať aj na pôde medzinárodných dohovod. Určite toto môže byť na prospech e, obchodnej dohody. No a a v prípade Japonska e, poprvýkrát sú zakotvené zásady obosmernej primeranosti, čiže bude dochádzať k silným slobodným dátovým tokom za so zárukou vysokého stupňa ochrany údajov. To je dôležité pre našich občanov, aj pre firemný sektor, pre EÚ, pre Japonsko. A v neposlednom rade je to veľmi dôležité ako signál, ktorý vysielame iným partnerom, lebo vieme, že v prípade dátových tokov sú tie postupy a pohľady rozmanité a v mnohých prípadoch pokrivkáva eh, aspekt ochrany údajov. Teraz by som sa chcel vyjadriť k výstupom e, toho vyjednávania. E, e, veľmi dôležitý návrh dohody, dôležité prílohy. Nechcem zachádzať do detajlov, ja by som chcel povedať len toľko, že keď ste navštívili alebo hovorili v Japonsku, dochádza e, k zvýšenie inej miere zbližovania medzi EÚ a Japonskom. My sme však zakotvili aj dodatočné záruky pri e, presune dát pri dátových tokoch. a, a venovali sme väčšiu pozornosť aj tej obchodnej stránke veci, aj o otázke prístupu e, e, štátnych orgánov Japonska k, e, k údajom. Chcel by som pripomenúť tieto dodatočné záruky. Poprvé, sú to nové dodatočné pravidlá, ktoré ponúkajú k dotknutým osobám, ktorí sa týkajú tieto e, dáta, e, že je zvýšená stupeň ochrany medzi, e, v rámci Japonsko-EU systému. Týka sa to napríklad ochrany tzv. citlivých dát. Určite si viete predstaviť, že to vôbec nebolo jednoduché. My sme vlastne zakotvili definíciu citlivých e, dát, tak ako ju poznáme v Európe, do japonskej legislatívy ďalš, po druhé záruky týkajúce presunu dát, ktoré prišli do Japonska z EÚ, ak by mali ísť z Japonska do e, tretieho štátu. E, takisto máme dodatočné záruky týkajúce sa uplatňovanie e, individuálnych práv týkajúce sa e, e, prevodu dát. Takisto sme presadili vôbec pojem anonymných dát alebo anonymizovaných dát. A jedna vec je rozsah pôsobnosti legislatívy a často práve anonym, anonymné údaje, niekedy na tie sa nevzťahujú e, e, všetky e, pravidlá. A my sme vlastne venovali pozornosť práve týmto anonymizovaným dátam. To znamená, nemožno ich spätne priradiť ku konkrétnym osobám. Toto sú teda e, e, dodatočné e, pravidlá a záruky, ktoré sú záväzné pre japonské orgány a čo je dôležité pre nás, sú vynúcovateľné či zo, strata, zo strany japonského justičného systému, súdov a tak ďalej a to platí aj na našej strane. Získali sme uistenia z najvyšších úrovní v Japonsku e, ministra vnútra, obrany a tak ďalej. Ošetrili sme teda aj otázku prístupu e, e, japonských orgánov, štátnych orgánov k týmto európskym dátam. No a v podstate prístup, ak vôbec k nemu dôjde, bude podliehať princípom potrebnosti a primeranosti a musí tam eh, byť eh, zabezpečený aj, aj prvok dohľadu a, a možnosť eh, uplatňovania opravných prostriedkov. Vieme, že existuje veľa hrozieb v Japonsku aj v bezprostrednej blízkosti Japonska, ak a e, tu zachádzame do problematiky národnej bezpečnosti. Má to určité historické korenie, e, Vieme, e, že vlastne toto východisko toho ústavného rámca Japonska to pochádza z obdobia po vojne, po druhej svetovej vojne a e, e, veľmi sú prísne formulované e, pravidlá aj nakladania s údajmi v japonských súdoch. No a čo sa týka sťažnosti, je možné zabezpečiť aj vlastne riešenie sťažností na strane Japonska, ktoré by sa týkali európskych dáv. Dokonca to môže poviesť aj k vymazaniu ňu e, e, dát. Tento nový mechanizmus bude spravovaný a bude pod dohľadom japonského štátneho orgánu pre ochranu údajov. Teda je to úplne nezávislý subjekt. Záverom by som chcel poukázať na to, že okrem vyjednávania, okrem tých dodatočných záruk sme sa snažili presadiť kritériá, ktoré sú v článku 45 GDPR. Takisto my sme sa úzko pridržiavali tých kontrolných zoznamov, E, ktoré schválila e, e, Európska rada pre ochranu údajov EDPB. Teda ide o kontrolný zoznam, o kritériá, ktoré sa musia skontrolovať, aby bolo zaručené, že sú spltené požiadavky. Ešte posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je, Európska rada pre, sa týka Európskej rady pre, pre ochranu údajov, tak v podstate tento návrh našej dohody s Japonskom bol predložený tejto rade na e, pripomienkovanie a to je dôležitý e, e, krok v rámci celkovej komitológii a až na konci toho procesu bude to kolegium, ktoré schváli Ehm, snažil som sa vtesnať do desiatich minút. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na diskusiu. Ďakujem. Pán Genkarelli. Toto je veľmi zaujímavá práca. Prebieha to paralelne e, s rokovaniami o obchodnej dohode. Bol tam pán Dalton, kto ešte ďalší tam bol? Predtým, než sa kolegovia vyjadria, chcem ešte povedať pár vecí k vašej prezentácii. Eh, jednu vec ste vlastne vynechali, ale je to sporný bod. Neexistuje oficiálny preklad japonského zákona o ochrane údajov. Ešte stále nie. Je tam, e, existuje e, preklad e, zákona o ochrane osobných údajov, ale zatiaľ neexistuje oficiálna verzia tohto prekladu. Aj súd povedal, že ešte neexistuje oficiálne skontrolovaná verzia prekladu a preto pre nejaponských um, občanov je ťažké um, porozumieť tejto legislatíve. Je potrebné, aby to skontroloval aj rodilý hovorca angličtiny. Ako uh, bude možné postupovať po schválení rozhodnutia o adekvátnosti, lebo EÚ potom vlastne bude viazaná týmto japonským zákonom, ale my nemáme jeho oficiálny preklad. No a ešte k časovému plánovaniu. Aké sú časové plány japonských orgánov? Vidím tu aj kolegov z eh, MRCI. Vítam vás. A kedy sa očakáva rozhodnutie? Birgita Dan, pani Sipel a Anna a pán Dalton potom. Ďakujem za prezentáciu. Rozhodnutia o adekvatnosti sú vždy veľmi zložité, takže sa budem sústrediť na dve alebo tri otázky. Ja som si myslela, že v prílohe 1 sú dodatočné pravidlá, ktoré by mali zavezovať japonské spoločnosti. Môžete nás ubezpečiť, o tom, či tieto pravidla sú právne záväzné, aká je právna povaha týchto pravidel. Okrem toho sa zdá, že tieto pravidlá budú e, ochraňovať iba dáta európskych občanov, nebudú pokrývať japonských občanov alebo dáta prichádzajúce z iných jurisdikcií. Čiže naše údaje budú lepšie chránené ako údaje japonských občanov. Je to v súlade s GDPR, takýto prístup. A existuje aj požiadavka Európskeho súdneho dvora, ktorá žiada naozaj rovnocennú ochranu údajov v treťom štáte. No a potom v texte sa spomínajú pokuty od 300 tisíc jenov až po sumu 1 milión jeno, jenov, čiže od 2300 eur do 7500 eur. Vy ste nám spomínali v minulosti, že je to otázka kultúrnych rozdielov, že tie peniaze nie sú až také dôležité, tá suma. Ale Japonsko je členom globalizovaného sveta a tieto sumy sú problematické, pretože sa zdá, že v Japonsku porušenie tejto legislatívy sa nepovažuje za veľmi vážne, vážny skutok. Pokuty a sankcie by mali byť proporčné, efektívne a odrádzajúce. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán Dalton. Áno, režim um, sankcií je veľmi odlišný u nás a v Japonsku a vedú sa o tom filozofické debaty s našimi eh, japonskými partnermi. Sú to zaujímavé diskusie. Dan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Japonská návšteva bola veľmi zaujímavá. Japonci sú veľmi hrdí na svoje zákony o ochrane údajov. Myslia si, že sú veľmi podobné ako európske. Minimálne majú rovnaké mm, účely. Chcem nadviazať na to, čo si ty povedal. Máme teraz spoločný vzťah s EÚ a Jap- e, Japonskom um, a tretimi štátmi. Ja si myslím, že EU a Japonsko majú synergie. Akokoľvek dopadne Brexit, tak dúfam, že aj Spojené kráľovstvo si uzavrie podobnú dohodu z EÚ. Ak Spojené kráľovstvo EÚ a Japonsko budú mať podobnú legislatívu, ak budeme zosúladení, tak už budeme silný blok a budeme môcť vyviať tlak aj na tretich partnerov. Ako to vníma komisia? ako chcete eh, napríklad pôsobiť na USA, Čínu a iných? My už sme implementovali GDPR a my sme už zosúladení asi s Japonskom, ale ja rozumiem tej otázke. Pani Gomeš? A ja si myslím, že tu máme strategické záujmy a bolo by vhodné zosúľadiť EÚ a Japonsko a spolupracovať v tejto oblasti. A to znamená, že musíme spolu vyvíjať technológie, umelú inteligenciu, a musíme sa zamýšľať nad tým, ako to ovplyvní ochranu údajov, GDPR a tak ďalej. Ja som bola šokovaná, keď som bola v Japonsku, že najväčší hráči v oblasti technológie v Japonsku veľmi dobre poznajú GDPR. A dokonca nám tvrdili, že implementujú GDPR. Hlavná otázka e, tu položili e, pán predseda Birgit a tá dostáva nezmenená. Prečo sa to má uplatňovať na európskych občanov a nie na japonských? Musí sa to uplatňovať na každého predsa a musí to existovať istota. Musíme získať oficiálny preklad japonského zákona, musíme rozumieť tomu, ako e, funguje v Japonsku. Aké má účinky v Japonsku? Ochrana údajov musí byť univerzálna predsa. Japonsko patrí k štátom, e, ktoré sa už pustili do kryptomeny. Kryptomeny sú tam povolené a aj, majú aj technológie, ktoré umožňujú kryptomeny. Údajne to bol Japonec, ktorý vynašiel Bitcoin. Ja si neviem ale predstaviť, že Japonsko by povolilo e, kryptomeny bez kontroly. Ja som žila v Japonsku a viem, že japonská spoločnosť je veľmi kontrolovaná. a okolie Japonska. Japonsko nemá vždy jednoduchú e, situáciu so svojimi susedmi, vieme, čo sa deje v Číne a tak ďalej. A to treba tiež vnímať. Takže aký vidíte vzťah medzi kryptomenou a ochranou údajov? Ja si neviem predstaviť, že kryptomeny sa rozvíjajú e, v Japonsku tak, ako sa rozvíjajú teraz, bez akejkoľvek kontroly úzadia. Ďakujem, pán Dženkareli, nech sa páči. Ďakujem. Ja chápem, prečo kladete tú otázku. Je to dôležitý detail a ja si tiež myslím, že sa musia niektoré veci objasniť. To, tieto rokovania sa neodlišujú od iných e, rokovaní s inými dôveryhodnými partnermi ako s Japonskom. Japonské orgány nám dali preklad. Samozrejme, jediná oficiálna verzia textu je tá japonská, ale opäť my hovoríme o dôveryhodnom partnerovi, takže keď vám dôveryhodný partner dá preklad, tak už je to dobrý začiatok na e, rokovania a na to, aby ste vyhodnotili tú legislatívu a mali by sme spomenúť, že japonský text, e, ten preklad nám dal Japonský úrad pre ochranu údajov, takže oni pracujú v oblasti ochrany údajov a, aj im na tom záleží. Čiže podľa mňa je to e, už niečo ako oficiálna verzia Rokovania boli v angličtine aj o doplnkových pravidlách a dokumenty, ktoré sme dostávali, tam sme využívali aj našu internú jazykovú expertízu. Viete, že sme sa v Tokiu stretli aj s delegáciou EÚ a oni majú naozaj odbornosť aj jazykovú. Eh, naše zastupiteľstvo v, ja, v Tokiu. Oni rozumejú jazyku. No a v priebehu rokovaní sme boli v kontakte s nezávislými expertami, s akademikmi tu aj v Japonsku a neustále sme sa snažili zlepšovať naše pochopenie Eh, lepšie a lepšie chápať eh, japonský systém. My sme sa nespoliehali iba na jeden zdroj, iba na jedného experta. My sme mali eh, viacero ľudí, ktorí nám pomáhali. A samozrejme nejde iba o text zákona. My musíme pochopiť aj, ako funguje celý systém, ako funguje kultúra a tak ďalej. Tie doplnkové pravidla, áno, tie sú záväzné a vykonateľné, nielen preto, že je to tam napísané, ale preto, že majú právny základ v japonskom zákone. Možno teraz idem moc do detailu, ale e, článok 6 hlavného zákona deleguje na Japonský úrad pre ochranu údajov právomoc schvaľovať ešte dodatočnú ochranu vrátanie medzinárodných dátových tokov. niečo ako naše delegované a vykonávacie akty. Je to právomoc zákonodarcu a e, je tam právny základ, o ktorý sa opierajú tie pravidlá. Okrem toho, ako viete, sme museli vyrokovať e, určité veci um, ohľadom napríklad o, o citlivých údajov a museli sme presadiť, aby to bolo upravené pre transfery z EÚ. Japonská vláda, japonský kabinet schválil špecifické rozhodnutie, ktorým sa delegujú dodatočné právomoci ehm, úradom na ochranu údajov, môžu schváľovať tie dodatočné pravidlá a sú to záväzné a vykonateľné pravidlá. To je isté, čiže je to pevnou súčasťou japonského právneho rámca, patrí to do hierarchie ich pravidel a zákonov. Potom ste položili ďalšiu zaujímavú otázku, prečo tieto pravidlá, niektoré z týchto pravidel sa uplatňujú iba na údaje, ktoré pochádzajú z EÚ. Takto sa rozhodol Japonský úrad pre ochranu údajov. Robili sme test adekvátnosti podľa GDPR, podľa rozsudku Šrems a my musíme otestovať, čo sa deje s údajmi, ktoré prichádzajú z Európy, ktoré patria e, európskym osobám. My ale nesplňame e, úlohu, my nie sme japonská vláda, my nemôžeme nahradiť japonskú vládu alebo japonský úrad pre ochranu údajov. Rozsudok Šrems a GDPR žiadajú, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň adekvátnosti, ekvivalentnosti, keď sa presúvajú údaje z EÚ, alebo teda z tretieho štátu. No a to my skúmame. No a japonské spoločnosti nechcú uplatňovať e, dva súbory pravidiel. Japonsko sa tiež možno bude snažiť zvýšiť všeobecnú úroveň ochrany údajov pre všetkých občanov, ale to je na Japonsku. O, o tomto musia rozhodnúť japonské inštitúcie, japonská spoločnosť. Ale dôležité je, že my musíme ochrániť tie európske dáta, ktoré prichádzajú z EÚ, že tam bude ekvivalentnosť ochrany. Pokiaľ ide o e, sankcie a pokuty, toto sú sumy v japonskom zákone, ktoré boli menované, ale nezabúdajte, že táto suma sa vzťahuje na každé jedno porušenie. Čiže ak máte problém s prístupom k údajom, o nezákonnom zaobchádzaní s údajom, toto, táto suma sa musí vynásobiť e, počtom údajov, ktorých sa dotklo to porušenie a to môže potom e, viesť k veľmi vysokým sumám. Áno, samozrejme je to veľmi, veľmi odlišný systém, ale japonský systém, na rozdiel od GDPR, pozná aj trestné sankcie vrátanie trestu odňatia slobody. To je veľmi zaujímavé je to systém, ktorý funguje na dvoch úrovniach. PPC, Japonský úrad pre ochranu údajov, príjme rozhodnutie. To je prvý krok. E, rozhodnutie napríklad, aby sa vymazali niektoré dáta. A ak e, daný subjekt neuposluchne to nariadenie, potom môže byť trestne stíhaný a môže, byť aj, môže ísť aj do väzenia. A to je veľmi odlišný prístup od nášho. Ale nám sa zdá, že sú to efektívne sankcie vo všeobecnosti. A keď sa pozrieme na to, čo od nás žiada Európska rada pre ochranu údajov, tak vidíme, že oni od nás nežiadajú 100% symetriu s tým druhým systémom. Aj rozsudok Šrems nám hovorí, že je potrebné nájsť nejaký systém efektívnych sankcií a existujú rôzne spôsoby, ako zabezpečiť Mm, existenciu efektívnych nápravných prostriedkov, sankcií a my sa domnievame, že japonský systém funguje účinne a takisto je odrádzajúci, má odrádzajúci účinok. Ja plne súhlasím s tým, že toto rozhodnutie je širšie ako iba vzťah medzi EU a Japonskom. Japonsko je v OECD, v G7, v G20. Sme partneri na mnohých úrovniach. Okrem iného v oblasti ochrany údajov. A toto rozhodnutie je aj takým signálom pre zvyšok sveta, že sa oplatí sa zbližovať e, v oblasti ochrany údajov, že sa oplatí mať podobné pravidlá. Je to výhodné pre občanov aj pre podniky. No a aby som to zhrnul, ešte odpoviem na tú poslednú otázku. Ďalší dôležitý rozmer z tohto vzťahu je, že už existuje e, vzťah, intenzívny vzťah medzi japonským DPA a našim DPA, našimi DPA úradmi. A toto rozhodnutie bude základom na ďalší rozvoj spolupráce medzi nami. A to nie je iba mm, nejaké formálne rozhodnutie, pôjde aj o spoločnú, spoločný výklad legislatívy alebo o nový rozvoj mm, technológií, napríklad blockchain. My to nazývame um, novou generáciou rozhodnutí o adekvátnosti. intenzívna spolupráca medzi našimi úradmi pre ochranu údajov, nie iba v konkrétnych prípadoch implementácie, ale aj v prípadoch výkladu legislatívy. E, to bude veľmi užitočné, zvýši to e, mieru právnej istoty aj právnej ochrany. Ďakujem. Vy ste nespomenuli lehoty a časové plány? Je to, viem, že je to nudná otázka. Including this meeting has a precise time. So, uh, uh, indeed. Áno, e, nepovedal som to, prepačte. Takže máme tu dve paralelné línie. Japonské orgány musia sledovať e, vlastne, alebo rešpektovať vlastné časové plány, pokiaľ ide o rozhodnutie o adekvátnosti. To vlastne bude prebiehať všetko na jeseň a u nás to bude podobne. My si musíme počkať na stanovisko e, Európskeho úradníka pre ochranu údajov. E, premiér Abe a predseda komisie Juncker v spoločnom vyhlásení uviedli, že by sme toto rozhodnutie o adekvátnosti chceli prijať do konca tohto roka. Toto je teda náš časový horizont, ale bude to závisieť od e, jednotlivých etap procesu. Ďakujem, pán Genkarelli. Ehm, možno nie každého zaujímajú osobné údaje, ale podľa mňa je to veľmi významná téma, e, veľmi fascinujúca. E, vidíte tam, e, ako pracuje náš výbor, ako sa zapája do najrôznejších oblastí. Ďakujem za prezentáciu a ďakujem kolegom za to, že sa zúčastnili. O dve minúty, o 10.30 sa začne voľba nového podpredsedu a Myslím, že to nebude dlho trvať. Dúfam, že to nebude dlho trvať.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 Okay, colleagues, I know everyone is always busy on a Thursday. You have... Uh... Takže No. Takže vidím, že kolegovia aj štvrtok, več, štvrtok po obede, pardon, štvrtok ráno vždy máme veľa schôdzí, takže chápem, ale prosím, usadte sa. Takže začneme. Prvý bod v rámci hlasovania je voľba tretieho podpredsedu výboru, ktorý by nahradil eh, Jana Filipa Albrechta v súlade s pravidlom 204 rokovacieho poriadku. Takže prosím, pripravte si hlasovacie kartičky. Samozrejme, Mm, podľa pravidla 204 ohlasujem, že sa pani Ferhajn za EPP, pán Kučuk za ALDE a pán Mejer, pani Mejer, pardon, za NF sa zúčastnia hlasovania ako náhradníci. Toto sú náhradníci, ktoré budú hlasovať. Taktiež chcem povedať, že politické skupiny musia informovať o nejakých zmenách prípadných, predtým, než začneme hlasovať, čo týka kvóra, tak musia mať viac než 15 prítomných členov a myslím si, že to kvórum sme dosiahli. Je nás tu viac než 15, eh, takže výzva k nominácii kandidátov Rád by som teraz e, vyzval k nominácii tretieho podpredsedu výboru LIBE. Tohto kandidáta môžu nominovať e, buď e, traja členovia výboru LIBE alebo piati členovia politickej skupiny. Kandidát musí byť plným členom výboru a musí predložiť vyhlásenie o finančných záujmoch Takže prosím, vaše nominácie. Ja by som chcela nominovať Judith Sargentini. Pani Sargentini bola nominovaná, ešte niekto? Nie. Takže prosím, nominovaná kandidátka. Súhlasíte so svojou nomináciou? Budem poctená, pane. Ďakujem, Judith. A my budeme poctení, že si, sme pri, vlastne si prijala. A teraz sa predpokladá. Prepašte, musím prejsť celým tým postupom. Takže vyhlasujem, všetci kandidáti e, plnia potrebné podmienky, napríklad čo týka vyhlásenia o finančných záujmoch a taktiež ste plnou členkou výboru. A teraz Takže budeme hlasovať s vyhnutím ruky. Môžeme ísť hlasovať. Takže Judica Argentíny za podpredsedničku výboru. And in the future, can at least one of the vice chairs please sit up here? I mean, I, I don't know what it is I've done to you all, Barbara and everyone else, that you don't like to sit up. Takže neviem, či si tu niekto chcete sadnúť miesto mňa. Ja nesom až taký zlý. Áno, pani Gál. Možno pani Sargentini si sadne ku mne hore, pretože nikto tu so mnou nechce sedávať. Takže e, vyhlasujem, že kandidátka bola konsenzuálne zvolená a chcem ju požiadať, aby zaujala svoje miesto vedľa mňa. Vedel som, že to príde. Toto bude asi prvý a posledný krát, čo sa to stane, lebo z nejakého dôvodu nikto tu vedľa mňa sedieť nechce. Pokiaľ aj ostatní podpredsedovia si tu chcú niekedy sadnúť, tak môžete sa prísť hore za mnou. Takže ďakujem kolegovia.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 Okay, now let's proceed to the votes, colleagues. Um, let's go straight to the votes and we have... Dobre, takže prejdeme k hlasovaniu. Máme tu bod 7, 8, 9, 10 a 11. Všetko sú to dohody medzi EÚ a ďalšími krajinami ohľadom výnimky z víza na krátky pobyt. Pán spravodajca Pavel, Emilian Pavel, budeme hlasovať, nechce sa vyjadriť, takže ako prvá je tu dohoda s Barbadosom, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. schválené. Teraz dohoda s Mauriciom. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz uh, Sad Kids and Nevis. Môžete hlasovať. Schválené. Ďalej Antika Barbuda. Otváram hlasovanie, tiež schválené. Ďalej. Res, Republika Seychelles. Zatváram hlasovanie, schválené. A na záver Bahamy. Uzatváram hlasovanie. Tiež schválené. Gratulujem pánu Pavelovi. A to je koniec hlasovania. Ďakujem kolegovia za vašu pozornosť. Hlasovanie skončilo. We, um, we are, we can now, colleagues, move straight to point A teraz prejdeme priamo k bodu 13, lebo spravodajkyňa pani Wikström tu je. Pokiaľ sa nechcete zúčastniť diskusie o tomto bode, tak prosím, v tichosti opustite miestnosť kolegovia. Máme tu otázku unijných štatistík hľadom migrácie a medzinárodnej ochrany. Spravodajkynia Cecilia Wikström sa vyjadri k návrhu svojej správy. Prosím, v tichosti odíďte, kto odchádzate. Správa sa týka unijných štatistík do migrácie a medzinárodnej ochrany. Tieto štatistiky sú veľmi dôležité, majú významný dopad. Určite toto pani Wikström spomenie vo svojej správe. Máme tu aj tenových spravodajcov, takže Cecília, prosím. Ďakujem, pán predseda, vážni kolegovia. Pre zmenu je pre mňa pekné robiť niečo, čo je len veľmi technické a nie príliš emotívne, nie príliš politické. A oveľa menej dramatické a sporné než tie spisy, na ktoré obvykle pracovávam. Ale je to dôležitý spis. Rozhodnutie, ktoré urobíme, by malo vychádzať čo do najväčšej miery z dôkazov a z výskumu, takže sa určite zhodneme na tom, že je dôležité mať prístup k dobrým informáciám a spodlahlivým štatistikám, aby sme mohli robiť dobré politické rozhodnutia a v oblasti, ako je migrácia, kde máme veľa politických nezhôd, je to ešte, veľ, ešte viac dôležité než v iných oblastiach. V správe navrhujem novú desagregáciu údajov alebo rozdelenie údajov a vo väčšine prípadov toto sú štatistiky, ktoré v podstate členské štáty už vypracovávajú na dobrovoľnej báze buď zo strany teda EASO sú tie údaje, alebo na požiadania aj zo strany občianskej spoločnosti. Budem hovoriť o tejto téme. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme neobmedzovali náš prístup kvalitným štatistikám na základe len argumentov zdrojov agentúry, ale musíme zaručiť, že budú mať tieto agentúry dostatočné zdroje, aby mohli vykonávať riadne svoje úlohy. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí vynakladáme na otázku migrácie a azylu, tak si myslím, že akékoľvek dotočné náklady budú len marginálne v tomto kontexte. Ja som si istá, že aj malé zlepšenie politiky po čo sa týka prístupu k údajov, určite bude kompenzovať akékoľvek dotočné náklady. Ako som povedala, tieto náklady mali byť minimálne, keďže mnohé členské štáty už dnes sú zdrojmi, ktoré majú v dispozícii, poskytujú väčšinu týchto štatistík. Samozrejme sa teším na pripomienky kolegov a taktiež na ďalšiu spoluprácu na pozmeňujúcich návrhoch. Lehota bude 4. oktobra o 5. pobede. A môjim zámerom je rýchlo pracovať aj s tými spravodajcami. niečo dostaneme pozmeňujúce návrhy, aby sme čo najrychlejšie vypracovali stanovisko, aby sa potom mohli s ním na radu, aby sa zaručilo, že tento spis bude ešte pred koncom mandátu hotový a na rade taktiež veľmi rýchlo postupujú a ako viem, tak ani na rade to nie je príliš komplikované. Oni si taktiež uvedomujú, že ak nech ste z akékoľvek časti politického spektra, tak potrebujete mať spolahlivé štatistiky, ktorým podložíte politické rozhodnutia. Takže všetko len na základe riadneho výskumu a dôkazov. Ďakujem, Cecília. Ja <laughs> som si s úľavou vypočul, že je tu spis tejto oblasti, ktorý má šancu, že sa rýchlo dokončí. Samozrejme, všetko je to dráma, emócie a ja cítim, že sa ti podarí pokročiť s týmto spisom, to by bolo naozaj fajn. A čo týka nemých sprateľných spravodajcov, Mari Kristín, chcel si sa vyjadriť? For, for Gouet, please. Oui, merci. Ďakujem, pán predseda. Neviem, či táto správa je taká technická, ako to bolo prezentované, ale viem, chápem, že je to tak prezentované. Myslím si ale, že je v našom záujme, aby sme mali realistické čísla o migračnej politike a v tejto oblasti e, domnievam sa, ešte musíme urobiť pokroky. Musíme sa vyhýbať dezinformáciám. Európska politika takisto musí mať nejaký realistický základ, E, presné čísla o migrácii. Komisia navrhuje úpravu nariadenia, tak aby sme sa prispôsobili e, veľkým zmenám v oblasti migrácie. Ja by som skôr povedala, že európska politika potrebuje realistické čísla. To by malo byť odôvodnením. Tento spis je technickej povahy, Eh, vidíme tu a sme prekvapení, ako rýchlo rada pracovala. Dúfajme, že aj v iných eh, spisoch to tak bude, eh, v tvojich spisoch, Cecília. Ale my vieme veľmi dobre, z akého dôvodu to nejde. Ďakujem, Cecília, za všetku prácu, ktorú si už odviedla. Ja súhlasím takmer so všetkým, čo si navrhla v pozmeňovacích návrhoch. Takisto ťa podporujem v otázke, že tie údaje musia byť potrebné a ak Eurostat má zbierať viac údajov, potrebuje aj viac financí. Najväčším problémom dnes je chýbajúca harmonizácia údajov. V každom členskom štáte niekto e, spochybňuje čísla Eurostatu a tomu by sme sa, to by tak nemalo byť jednoducho a, a mal by byť určitý jednotný základ. No a ja by som rada predložila dva návrhy v mojom mene. Ehm, najmä k téme maloletých. Tu je presnosť osobitne dôležitá. No a potom ešte politika návratov, čo je skutočný dobrovoľný návrat a čo nie je dobrovoľný návrat. Ehm, tam by mala panovať jasnosť. No a potom určenie veku osoby. Toto by sa malo trošku ešte preformulovať. Vo, vo viacerých štátoch máme problémy s maloletými, ktorí sú vyhlasovaní za plnoletých. Tak by som to nejako naformulovala. Takto vo Francúzsku máme takýto problém. No a potom prístup k práv, právnej ochrane. V tejto oblasti by sme potrebovali tiež nejaké minimálne štatistiky. A ešte by som vedela pridať ďalšie veci, ale toto sú tie najdôležitejšie záležitosti. Nechcem naťahovať diskusiu, lebo si myslím, že v zásade sa zhodujeme. A mám ešte jednu otázku pre komisiu. Komisia nás uistuje, že tam nebude zmena v oblasti ochrany údajov. Musíme mať naozaj istotu, že tá ochrana údajov sa nejakým spôsobom nezmení. Chceme istotu a žiadame istotu pretože keď sa pozerám na to, ako členské štáty uplatňujú nariadenie o ochrane údajov, tak neviem. Mám, mám pochybnosti o transpozícii v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujeme, Marie Kristín. Ja som vyzval temi spravodajcov v nesprávnom e, poradí, takže pán Čáky za EPP, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. E Spravodajcom je za EPP pán Zdechovský, ale pán Zdechovský nemôže tu byť prítomný, tak mňa požiadal, aby som tlmočil stanovisko Európskej ľudovej strany a rád to urobím. E, Cecília Wikström trošku ako keby s ľútosťou povedala, že to ide o technický materiál, kde je málo emócií. E, ja to považujem za e, prednosť tohto materiálu, pretože e, je jasné, že v európskej politike ohľadne migrácií potrebujeme viac odbornosti. Doterajšie diskúzie boli skôr emotívne motivované, politické a to sú zneužívateľné. Toto je technická záležitosť, profesionálna záležitosť a z toho dôvodu podľa môjho názoru e, je to krok dopredu, takže Európska ľudová strana podporí tento materiál. E, na druhej strane e, tá skutočnosť, že práve ohľadne takého typu materiálu vieme sa veľmi rýchle dohodnúť, naznačuje, že práve asi toto je cesta aj ohľadne ďalších krokov v tvorbe jednotnej európskej migračnej politiky. Takže ja veľmi vítam profesionalitu. Toto je tlak celé, na celú európsku politiku ohľadne e, tvorby profesionálneho riešenia. E, Pán kolega Zdechovský tu v osmých bodoch aj e, napísal e, tie prvky, ktoré vítame. Ja nebudem tu všetko e, zopakovať, ale samozrejme máme aj niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré predložíme, ale ja si myslím, že v tejto fáze diskúzie je dôležité, aby sme si povedali jasne, že to je dobrý materiál, Podporíme tento materiál a samozrejme niektoré eh, eh, pozmenujúce návrhy predložíme v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne a gratulujem. Blahoželám. Cecílii. Uh, Ďakujem, pán Čáky. A Cecil bude hovoriť za SAD. Eh, grazie, Claude. Ďakujem, Claude. Začnem tým, že sa poďakujem spravodajkyni za návrh správy, ktorý e, naozaj reaguje vhodným spôsobom na návrh komisie. Je potrebné zvýšiť kvalitu um, aj rýchlosť štatistických dát. A ja k tomu by som ešte chcela pridať, že toto nie je čiste technický spis. Podľa mňa je veľmi politický, pretože dnes vieme veľmi dobre už, aká realita nás obklopuje a vieme, že tá realita je interpretovaná aj v závislosti od externých stimulov bez štatistických údajov. A e, často sa to e, interpretuje podľa politiky po, alebo podľa konkrétneho politika, podľa jeho osobnosti. Veľa sa tu ovplyvňuje také osobné vnímanie, ale my by sme sa viac mali opierať o štatistické dáta. Máme už údaje členských štátov, ale členské štáty e, stále menej a menej chcú e, zdieľať a vymieňať si tieto e, štatistiky. Tento návrh nariadenia pokrýva medzery, ktoré ešte obsahoval návrh komisie podľa nášho názoru. Chcem ešte povedať niečo k hlavným tematickým okruhom. Identifikácia najzraniteľnejších kategórií. E, tu by sme mali uplatňovať aj rodový prístup vo všetkých štatistikách a prieskumoch. Musíme sa venovať um, maloletým a musíme správne vedieť odhadnúť ich vek, takisto záruky, príjmanie a integrácia. To je ďalšia dôležitá e, téma. A ja ešte predložím v mene mojej skupiny e, pozmeňovacie návrhy. Chceme rámec e, informácií spoľahlivý od členských štátov. Predložíme priame pozmeňovacie návrhy e, k globálnejšej politike zadržiavania členských štátov. Takisto ohľadom údajov častosti zadržiavania, dĺžky trvania zadržiavania a takisto chceme údaje od členských štátov o alternatívnych riešeniach k zadržiavaniu. Bolo by užitočné mať agregovanejšie údaje um, o integrácii a e, príjmaní, aby sme vedeli, v akom štádiu sa nachádza transpozícia smernice o príjmaní. Takisto by sme chceli dizagregované dáta, ktoré by umožnili porovnať žiadosti o azyl a návratové opatrenia. Ehm, toto šťastie máme od EASA. A ešte pripomeniem, že lehoty sú krátke, preto budeme spolupracovať usilovne s spravodajkyňou, aby sme čo najskôr mali text, ktorý všetci môžeme podporiť. Eh, tieto údaje potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, pretože musíme bojovať proti dezinformáciám alebo proti de- deformácii e, e, reality. A v tom nám tie štatistiky pomôžu. Ďakujeme. Cecil, a to boli tieňoví spravodajcovi a teraz Cecilia. Ešte myslím, že Marie Kristín položila komisii otázku. Možno, pokiaľ ti to nevadí, by sa ako premohla vyjadriť komisia, alebo aj k nejakým iným veciam, ktoré povedali tie spravodajcovia a spravodajkynia. Ďakujem, pán predseda, aj za tie, túto relevantnú otázku, čo sa týka ochrany údajov. A my vás môžeme uistiť, že je tu samozrejme zaručenie, zaručené dodržiavanie nariadenia 223, kde sa teraz zaručuje takáto ochrana, alebo stanovuje povinnosť chrániť osobné údaje. Cecília, chceš sa ešte na záver vyjadriť? Ďakujem a ďakujem všetkým kolegom. Je dobre vidieť, že sme tým v takejto situácii a že Samozrejme, budem postupovať opatrne. Marie Kristín o tom hovorila. Budeme postupovať krok za krokom. A myslím, že včera alebo prevčerom sa dospelo k dohode. To si myslím, že je veľmi dobré. A teraz už môžeme potvrdiť, že potrebujeme fakty a čísla, spolahlivé štatistiky a že je treba to v členských štátoch harmonizovať, aby sme hovorili všetci o rovnakých údajov, údajoch, o číslach, keď budeme o tejto téme diskutovať. Takže som rada za príspevky kolegov do diskusie, teším sa na blízku spoluprácu v budúcnosti ako vždy. Ďakujeme. Radi podobne v žiadnej inej oblasti nie sú spolahlivé údaje dôležitejšie než tu. Spolahlivé štatistiky. Ďakujeme spravodajkyni. Ďakujem kolegom aj za vašu prítomnosť. A teraz ďalší bod je naplánovaný na 11.30. A keďže tu kolegovia ešte nie sú, aby sa vyjadrili k tejto téme, tak navrhujem, aby sme do 11.30 prerušili. Pokiaľ je to pre vás priateľné, tak do 11.30 schválime, lebo ďalšia téma bude Elisa a rečníci tu ešte nie sú. Takže prerušíme schôdzu. Ďakujem. Takže stretneme sa tu opäť o pol 12.11.30 na posledný bod programu dnešnej rannej schôdze.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

dobre.

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, Takže mali by sme začať. Deje sa veľa vecí. No to je typický štvrtok však. E, ďakujeme, že ste sa dostavili. E, takže, vážení kolegovia, vítam kolegov z EU-LISA a a takisto samozrejme výkonného riaditeľa EULISA, pána Garkova. Vítame. Ide o prezentovanie e, konsolidovaného, konsolidovanej e, výročnej správy o činnosti agentúry EULISA. Myslím si, že máme veľmi e, dobrý Eh, veľmi produktívny vzťah eh, s agentúrou a myslím si, že táto prezentácia práve bude prejavom takého skladania účtov agentúry eh, pred EP, e konkrétne výborom LIBE. Chceme vám poblahoželať aj k novej centrále v Taline vlastne otvorené, otvorená bola táto centrála minulý týždeň. Verím, že sa nám tam podarí aj raz prísť na navštevu. Takže pán Garkov, odovzdávam vám slovo. Verím, že ďalší poslanci sa dostavia chcel by som upozorniť, že toto stretnutie je vysielané e, prostredníctvom web streamingu. Takže skutočne veľký počet ľudí e, môže e, počúvať na diálku dianie v týchto priestoroch. Ďakujem pekne, e, pán predsedajúci. Vždy je potešením e, dostaviť sa pred výbor e, LIBE a približiť vám činnosť EULISA. Rok 2017 bol náročný, ale zároveň veľmi prínosný rok pre agentúru. Mali sme dva, dva, dva zásadné prvky na riešenie, to znamená zvládať náročnosť situácie a zároveň e, dokázať ponúknuť viac vo výsledkoch EÚ. V roku 2017 oslavila naša agentúra 5. výročie a tá 5-ročnica je také typické obdobie, kedy e, vlastne si urobíte takú inventúru toho, e, čo sa dokázalo. A môžem sa pochváliť, že, že agentúra e, dosiahla toho veľa, zlepšila sa kvalita poskytovaných služieb, práve zlepšenie správa a riadenie vysokoobjemných IT systémov. A my sa, agentúra sa teda osvedčila ako spolahlivý a kompetentný partner, prispievateľ členským štátom Európskej únii ako takej. A agentúra je pripravená postaviť sa novým úlohom, napríklad posilnenie ostrahy hraníc aj migračnej kontroly. V roku 2017 naša agentúra zvládla všetky svoje úlohy E, to znamená stabilný a efektívny manažment systémov, ktoré sú zverené Schengen, Visa a Eurodac. Tieto tri e, veľké IT e, systémy počas roka nedošlo k riadnym kritickým incidentom. Ak dovolíte niekoľko faktov, ku koncu roku 2017 viac ako 27 miliónov varovaní sa objavili v systéme Schengen a takmer 5 miliónov hľadaní sa realizovali čo sa týka e, e, identifikačných párovaní viac ako 5 miliónov eur, tak, viac ako 5 miliónov záznamov uchádzačov o azyl alebo migrantov. To znamená, že ten trend je jednoznačný širšieho využívania týchto systémov, ak to porovnáme s predošlými rokmi. Tieto systémy sú nevyhnutné pre e, normálne fungovanie šengenskej oblasti, pre efektívne ochranu vonkajších hraníc a takisto na presadzovanie vízovej a azylovej politiky EÚ. E, tieto e, e, systémy umožňujú presadzovanie, uplatňovanie jedného zo základných práv občanov EÚ, a to je sloboda pohybu. Teda systémy, ktoré spravujeme, sú alfa a ulbekov dobrého fungovania EÚ a určite nemalou mierou sa prispievajú k dobrej k zabezpečeniu EÚ. E, riadna reakcia na teroristické hrozby, migračné tlaky, e, čoraz viac a viac e, je závislé od včasného včasnej výmeny informácií. Potrebuje mať sofistikované, funkčné a inter operabilné systémy. Len vtedy dokážeme poskytovať dobré služby medzi iným aj migračným pracovníkom. SIS-2, technická integrácia Chorvátska bola završená, teda Chorvátsko techni- po technickej strane stránke je pripravené stať sa súčasťou Schengenu. V roku 2017 naša agentúra finalizovala E, e, systému párovania odlačkov prstov z SIS-2. Mali sme už aj komplexné testy a plnohodnotne vstúpilo do prevádzky v marci 2018. Sedem členských štátov v súčasnej dobe aktívne využíva systém a štyri ďalšie štáty sa na to pripravajú. V maji bolo viac ako 21 tisíc hľadaní biometrických dát a e, v júni to bolo dokonca 40 tisíc Takisto e, e, v rámci systému e, VIS došlo k tiež k zásadnému posunu vpred a toto odrážalo aj v zmeny v vo vízovom kodexe. E, v podstate e, toto e, prispieva k zvýšeniu ochrany šengenskej oblasti, teda chybovosť bola značne znížená. V roku 2017 spolu s, s členskými štátmi EÚ sme vlastne preverili systémy obnovy systému a reakcií na nejaké katastrofické e, scenári. E, takto bol aj e, preverený systém VIS a obstal. A Eurodac bol takisto preverený, je schopný zvládnuť 7 miliónov záznamov a a viac ako 5000 transakcií za hodinu oproti tisícke, čo bolo predtým. V roku 2017 e, Europol získal prístup k Eurodaku a aj využíval tento prístup. Práca našej agentúry v roku 2017 sa neobmedzovala len na e, každodenné aktivity. E, takisto sme sa úspešne popasovali s, nova, s novými úlohami. V roku 2017 sme zásadne postupili v implementácii implementácii systému vstup-výstup e, a agentúra e, zrealizovala nevyhnutný nábor. My sme e, realizovali aj nevyhnutné verejné obstarávania a spolu s, te, s členskými štátmi sme dali dokopy technické špecifikácie systémov. Takisto e, e, sme aj urobili e, požiadavky týkajúce sa vykonávacích aktov, tak ako je zakotvené v článku 36 nariadenia, ktoré upravuje našu činnosť. Tak, takisto aj im realizácia ETIAS pokročila. E, tie prvé dôležité kroky sa urobili v roku 2017. Vytvoril sa štartovací tým. Mali sme celý rad e, stretnutí s relevantnými protiažkami v USA Kanade, aj v Londýne. Hovorili e, sme o, e, po, o skúsenostiach pozitívnych a negatívnych pri implementácii takýchto systémov. Naša agentúra e, proaktívne podporovala podporovala všetky aktivity v oblasti interoperability, napríklad štúdia o zdieľaní biometrických dát a iných štúdií. To sú dôležité východiska pre našu ďalšiu prácu na technických aspektoch Eh, realizácia zabezpečenia interoperability v nadchádzajúcich rokoch. Naša agentúra vložila nemalé úsilie do podpory eh, členských štátov z hľadiska schopnosti členských štátov využívať systém. Zamerali sme sa na zlepšenie kvality dát. Mali sme aj akčný plán eh, kvality dát v rámci nášho zoznamu strategických aktivít a vlastne bola venovaná zvýšená pozornosť zvýšeniu kvalít, na ktorom sa podielalo viacero strán. Je potrebné ďalej rozpracovať indikátory kvality údajov, tak ako je tak ako je v článku 8 revidované nariadenia EU LISA my sme zrealizovali viac ako 40 e, e, zaškolení pre členské štáty. Práve e, sa týkali využívania našich systémov a tieto školenia sa týkali nielen IT prevádzkovateľov, ale aj tí, ktorí sa zaoberajú um, ktorí sa e, venujú SIS a IVS. No a e, takisto sme završili práce súvisiace s, e, s nariadením ohľadom šengenskej oblasti. My sme takisto rozšírili podporu v oblasti SIS, SIREN a je v oblasti zjednodušenej vízovej politiky, respektíve politiky oslobodzovania od líz. Ak hovoríme o rozpočte agentúry, bolo to 133 miliónov v záväzkov a e, o čo si vyššia stránka pri, v, v, v platbách. Obidve položky e, boli využité temer 100%, čiže platobné e, záväzky aj realizované platby. Rovnako tak by som chcel uviesť, že schvalovanie e, právnych nástrojov alebo určité prieťahy znamenajú určité rizika pre rozpočet agentúry a e, e, diktuje aj keď sú diktované nové zadania pre našu agentúru. A e, e, pokiaľ e, nebude to zastrešené primeraným rozpočtom, tak môže to byť, môže to byť na škodu verejného obzarávania a plnenia našich úloh, čo sa týka počtu zamestnancov. 167 autorizovaných postov v roku 2017, 131 dočasné 9 vyslaných expertov a e, zvyšok sú e, zamestnanci s definitívou. E, takisto boli vytvorené ďalšie pracovné miesta, ktoré vyplynuli z nariadenia pre systémy vstup, výstupu. Takisto príprava nášej centrály v Talíne začala v marci 2017 a od septembra tohto roku máme vlastne už novú centrálu v Taline a potom máme aj operačné stredisko v Štrásburku. E, úspešne sme sa presťahovali do novej centrály ale je istá obava, že aj keď je o renovovanú budovu v Talinie, tak kapacitne nebude postačovať vzhľadom na nové úlohy, ktoré sú zadávané našej agentore. E, e, musíme teda mať dostatok priestoru pre ľudí, aj pre technológiu. E, preto sa rozbehla druhá fáza centrály, kde by sme mali riešiť nedostatky, na ktoré sme už narazili, narazili v rámci tejto prvej fázy vybudovania centrály EULISA. Práca e, agent, e, e, práca Eulizy bola náročná počas minulého roku. Potýkali sme sa s viacerými výzvami. Nebudem vám čítať celý zoznam, chcel by som vypichnúť tie najdôležitejšie. Súvisí to s personálnym obsadením agentúry. V roku 2017 sme museli realizovať všetky úlohy, existujúce aj nové z s menším počtom e, e, ľudí v porovnaní s Všeobecnou dohodou z roku 2013, kedy bolo dohodnuté, že decentralizované agentúry majú mať určité krátenia e, v personálnom obsadení. Sice medzičasom sa schválilo isté navýšenie. Musíme si uvedomiť, že ak má fungovať agentúra, tak musí zvládať všetky horizontálne úlohy a tam vidíme veľké rizika pretože sme poddimenzovaní e, e, a, a e, teda je tu riziko, že nebudeme plniť vlastne nariadenie o finančnom krytí a, krytí a takisto aj úlohy, ktoré vyplynajú z prijatej legislatívy. Takže v nadchádzajúcom roku a rokoch bude posilniť v maximálnej možnej miere posilniť svoju horizontálnu funkciu a zabezpečiť hladké fungovanie našej agentúry. Záverom, EULISA v roku 2017 eh, bola úspešná a zhostila sa úspešne svojho mandátu a eh, robí rovnaký prísľub aj na rok 2018 a 2019 eh, zabezpečiť ochran dostatočnú ochranu šengenskej oblasti a posilnenie schopnosti EÚ postaviť sa k výzvam, ktoré nás čakajú. Myslíme si, že hladké fungovanie všetkých našich systémov je dôkazom našej dobrej práce dochádza k rýchlej digitálnej transformácii eh, v EÚ, aj to sa týka aj eh, samozrejme eh, migračných tokov. Toto všetko je digitalizované, teda všetko je postavené na funkčných IT systémoch. Z tohto hľadiska agentúra bude prostredníctvom technológií poskytovať silnú a neutichajúcu podporu členských štátov, aby Európa bola mm, silnejšia a bezpečnejšia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bol pán Charkov, Garkov. E, prvnež dám slovo e, pánovi, páni Činiči a ďalším. E, myslím si, že je dôležité poukázať, že máme dlhodobo veľmi dobrý vzťah s agentúrou a jej zástupcami. Ja mám pre vás jednu otázku. Mohli by ste trošku viac pohovoriť? o tom, ako vy, ako agentúra, chcete držať krok s tými výzvami. Každá agentúra e, stojí pred výzvami a, a, a musí s nimi držať krok. To nie je e, čosi jedinečné len vo vašom prípade. Ale vo vašom prípade e, chceme poukázať na výzvy, ktoré navonok sa ťažko interpretujú, ale majú priamy dosah. Uvedím príklad napríklad interoperabilita, táto výzva. Ja si myslím, že to je politicky dosť kontroverzná záležitosť a dokonca e, to, čo sa od vás očakávať, ide nad rámec pojmu interoperabilita. E, čiže e, má byť E, e, máme na mysli interoperabilitu medzi systémov, alebo znamená to zároveň prehlbovanie databáz. Hovorili ste o zlepšovaní e, infraštruktúry, aby sa dalo reagovať na rozširovanie napríklad systému VI, systému vstupu, výstupu a ďalších. Považujete to za také tie bežné výzvy, alebo to budú pre vás zásadné výzvy? teda e, budú e, nadštandardné. E, skutočne stojíte pred obrovskými výzvami. Bežní ľudia nech, nerozumejú databázam, nie je to nejaká štandardná znalosť, čiže vy ste tým, ktorý sa viete vyjadriť k týmto te- technologickým výzvam? Máte pocit, že ste do- dostatočne technicky a technologicky vybavení? A e, že, e, aby ste vedeli e, sa podpísať pod dostatočné zabezpečenie údajov. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Garkovovi, riaditeľovi, za veľmi podrobnú prezentáciu. Ehm, činnosti EU LISA. Ja som pred nejakým časom mala možnosť osobne sa zoznámiť s touto štruktúrou a pracovala som aj na nariadení o aktualizovanom mandáte agentúry EU LISA. Agentúru čakajú nové výzvy, bude musieť spravovať stále zložitejšie databázy, ktoré budú obsahovať aj systém vstup-výstup, nový ECRIS, systém ETIAS a tak ďalej. Veľmi pekne vám ďakujem za prezentáciu. Vy ste v podstate už aj odpovedali na niektoré moje otázky. Agentúra EULISA zrealizovala naozaj obrovskú prácu, e, podporila členské štáty, pomáha včasnou výmenou informácií Eh, pomáha vlastne tým riadiť vonkajšie hranice a posilňuje verejnú bezpečnosť. Moja jedna otázka sa vzťahovala na zlepšenie kvality údajov. Vy ste to čiastočne už aj zodpovedali. A takisto ste už hovorili aj o téme vzdelávania. Eh, zlepšovanie kvality údajov, to je prepojené s témou eh, vzdelávania, školení. Možno by ste mohli niečo ešte povedať o tomto aspekte, najmä pokiaľ ide o príspevok agentúry k kvalitným školeniam personálu členských štátov, tak aby členské štáty vedeli správne používať systémy. No, potom to povedie k lepším výsledkom. Chcem sa spýtať, či boli nejaké problémy s tým, aké a ako ste ich vyriešili. A e, pýtam sa v tomto kontexte hlavne teda na vzdelávanie personálu. Ďalšia veľmi dôležitá téma zdroje. Ak si správne spomínam, nedostatok zamestnancov patrilo k, e, k veciam, ktoré sme kritizovali a to sa kritizovalo aj v procese schváľovania absolutória. A vy ste hovorili, že nie je jednoduché pre vás e, získať nový personál. Ja sa pýtam, či máte dosť finančných zdrojov na to, aby ste e, urobili nábor dostatočného množstva pracovníkov. Máte pocit, že vám tie peniaze stačia? A čo podľa vás je potrebné ešte pridať? Ako to navýšiť? No a potom nadvezujem ešte na jednu otázku pána Morajša. Vy ste hovorili o interoperabilite o biometrických systémoch. Tu vzniká potreba venovať veľkú pozornosť ochrane súkromia a osobných údajov. Vieme, že existujú špecifické agentúry, ktoré toto majú v právomoci, napríklad e, agentúra FRA alebo Európsky úradník pre ochranu údajov. A ja sa chcem spýtať, akým spôsobom a či agentúra EU LISA spolupracuje s týmito spomenutými orgánmi na ochrane osobných údajov, pretože e, osobné údaje musia byť naozaj maximálne chránené. No a ešte posledná záležitosť. Agentúra spolupracuje aj so súkromným sektorom. Snaží sa ale e, snaží sa vždy o dodržanie maximálnych e, technických aj bezpečnostných noriem? To je posledná otázka. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Barbara. Ja tiež by som vám chcela zablahoželať, pán Garkov, za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli v roku 2017, eh, predovšetkým v súvislosti eh, integrácie eh, Chorvátska a napojení na tých systémoch, medzi iným aj vízový systém, takisto systém automatiz- automatizovanej identifikácie otlačkov ja mám otázku, ktorá sa tiež týka interoperability. Viem, že eh, agentúra vychádza zo štúdií komisií týkajúce sa interoperability mnohé e, e, e, aj také mimo toho tých, ktoré sa preberali počas trialógu. Podľa vášho názoru, čo by sa malo zlepšiť na európskom portáli, kde sa robí vyhľadávanie, aby sme zabez, zvýšili zabezpečenie systému. Much, Barbara. And... Ďakujem, Barbara. Pán Garkov, máte slovo. Ďakujem obidvom dámam za láskavé slova smerom na našu agentúru. Pokúsim sa zodpovedať tie vaše otázky. Interoperabilita. Tým začnem Interoperabilita je veľmi komplexná problematika, ale v súčasnej dobe tá interoperabilita eh, je prioritou vo veľmi vhodnom čase, pretože na úrovni členských štátov Európy dosa- pomaly dosahujeme kritickú masu informácií a zároveň dochádza k digitálnej transformácii, e, čo sa týka e, e, externých hraníc, aj čo sa týka migrácie. Musíme teda zabezpečiť, aby technika, ktorá by mala uľahčovať prácu hraničnej ostrahy migračných orgánov, aby skutočne tá technika e, slúžila tomuto účelu a, a, e, a to sa dá e, vyriešiť interoperabilitou. Interoperabilita ako taká neznamená vytvárania nové databázy alebo agregovanie dát je to, e, znamená to len efektívnejšie využívanie toho, čo už máme dnes k dispozícii, teda techniky, takisto aj, e, a takisto aj e, procesov riadenia správy, čo určite prináša záruky pre ochranu údajov. eu Liza úzko spolupracovala s komisiou aj v tejto oblasti. Zároveň Eh, na, po, na, požiadav, na požiadanie sme participovali pri vyjednávaní, sme vstupovali do procesu s našou expertízou, takže veríme, eh, že v najbližších mesiacoch eh, sa dopracujeme k kladnému výsledku tých jednaní o interoperability a skutočne dojde k plnohodnotnej integrácii existujúcich systém v rámci novej architektúry interoperability. To je veľká výzva. Tá výzva tá hlavná časť tej vízy nebude technická, interoperabilita má aj technickú stránku, ale tou hlavnou výzvou pre našu agentúru v tomto kontexte e, e, budú rôzne e, ďalšie iniciatívy, ktoré paralelne s tým budú bežať napríklad systém vstupu výstupu, takisto nariadenie o kryse, takisto Eh, hovoril aj váš predsedajúci, že vlastne očakáva sa prepracovanie legislatívy, ktorá sa bezprostredne na nás ťahuje. No a to všetko znamená pre nás, eh, že eh, agentúra musí reagovať v tom horizonte ďalších troch až piatich rokov. Zároveň však rovnako ako sme robili doposiaľ, aj do budúcna vynaložíme maximum preto, aby sa to e, zdarilo. E, na to potrebuje agentúra dostatok finančných aj ľudských zdrojov. No a čo sa týka e, zabezpečeniu dát, môžem vás, vás uistiť, o tom, že systém, ktorý spravujeme, má vysoký stupeň zabezpečenia, to znamená fyzické zabezpečenie, e, e, ochrana prístupu e, do, k tým zariadeniam, do priestorov, počet a vlastne pravomoci prístupu. Máme aj opatrenia ochrany proti kyberútokom, aby sme zabezpečili e, databázy a ostatné technické prvky. To všetko sa bude vzťahovať aj na nové systémy, ktoré dostaneme aj na architektúru interoperability, ktorá e, bude postupne nasadzovaná No, na, e, zabezpečenie tej najlepšej kvality e, dát. My e, venujeme veľkú pozornosť kvalite údajov v systémoch, ako bolo povedané. Už s tým sme začali v roku 2016, napredovali 2017, pravidelne poskytujeme správy členským štátam od, o odklonoch od platných noriem upravujúcich kvalitu údajov. V roku 2017 možno konštatovať, že údaje, ktoré sa dostali do systému, systémom boli lepšej kvality ako v predošlých rokoch. My očakávame, že vstúpi do účinnosti nové nariadenie, ktoré nám umožní urobiť ďalší krok spolu s členskými štátmi a Európskou komisiou na základe toho zadefinujeme kritéria, e, určité referenčné úrovne. A to bude mať dopad aj na národné systémy, nehovoria o európskych systémoch. A to samozrejme priniesie obrovskú pozitívnu zmenu práve v súvislosti s kvalitou údajov. Ďalšia otázka. Školenie a posilňovanie kapacít, to je oblasť, ktorá je často na chvoste záujmu, ale na druhej strane je často veľmi dôležitá. Chceme čo eh, Eh, čo eh, najviac vyťažiť z tých našich systémov. Eh, naša agentúra už v roku 2017 zorganizovala 40, respektíve 42 školení, teda to portfólio školení rozširujeme tohto roku a, a budeme tak napredovať od ďalších rokov. E, aj keď sa potýkame s určitými výzvami, ten dopyt zo strany členských štátov rastie, pretože chápu význam posilňovania kapacít. Na druhej strane naša agentúra má veľmi obmedzené možnosti na strane zdrojov máme jedného školiteľa a on e, vlastne e, zastrešuje všetko, všetky tieto požiadavky. Snažíme sa riešiť e, tento deficit tým, že e, získavame e, národných expertov. Viete si predstaviť, že národné agentúry nie sú vždy veľmi ochotné poskytovať nám svojich najlepších ľudí, ale Veríme, že keď posilníme aj tú personálnu stránku, o tom som hovoril, keď som hovoril o posilnení horizontálnych funkcií, verím, že sa nám podarí aj túto oblasť zaškolovania zlepšiť predovšetkým, ak to bude aj za podpory rozpočtového orgánu. No a čo sa týka školení pre členské štáty, rád by som uviedal, že je naše školenia ktoré organizujeme, sú typu zaškoliť ďalších školiteľov. To znamená, že chceme, aby e, sa produkovali školitelia, ktorí potom budú e, siať tieto vedomosti na národnej úrovni. No a čo sa týka nových systémov, ETIAS, interoperabilita, e, systém vstup, výstup, SIPOL a Europol e, e, spolu s nami pracuje na, určitom, e, na určitej osnove školení a potom v roku 2019 my rozpracujeme vlastne taký balík vzdelávací, ktorý sa bude potom poskytovať v rámci školení v roku 2020 až 21. Snažíme sa byť proaktívni, namiesto toho, aby sme len reagovali dodatočne na vašu na vaše požiadavky. Interoperabilita je skutočne témou dňa. Ja len zopakujem to, čo som už povedal na začiatku pri zodpovedaní jednu otázky predsedu. Interoperabilita ako taká nepovedie k vytváraniu nových systémov, teda nebudú nové systémy a nové údaje, ktoré bude potrebné chrániť. Čiže tie opatrenia, tie princípy ochrany a zabezpečenia, ktoré máme dnes, budú platiť aj do budúcna. Musíme však rozlišovať medzi ochrane údajov a medzi ochranou súkromia. E, agentúra zodpoveda za ochranu údajov, ktoré máme v systémoch e, a samozrejme pravidelne e, nás podrobujú kontrole auditu a auditu príslušný Európsky orgán pre ochranu údajov a za, tie, za tých 5 rokov fungovania inšpekcie neodhalili žiadne zásadné pochybenia. No a a čo sa týka ochrany súkromia, to je vec, ktorá spada do kompetencie členského štátu. Ako to zabezpečia predovšetkým pri nových systémoch, to stojí za zamyslenie. My chceme presadzovať tzv. privacy by design, aby už tou architektúrou, už tým režimom e, využívania systémov a zariadení je zabezpečená ochrana súkromia. E, takže e, e, skutočne toto potom musí byť odrazené aj v systéme vstupu-výstupu a v ďalších systémoch. To, čo máme už teraz pri našich veľkoobjemových IT systémoch, a takisto sa to podpíše aj na ECRIASE. Teda myslíme si, že máme veľmi dobré otvorené partnerstvo so súkromným sektorom. My sme technologicky profilovaná agentúra, ale my nie sme tí, ktorí inovujeme. Inovácie prichádzajú od súkromného sektoru a my musíme e, držať s nimi krok, byť o tom informovaní. Preto máme každoročné podujatia, konferenciu, takisto aj tzv. konferencie za okrúhlým stolom, kde e, máme prizvaných zástupcov e, odvetvia IT. V novembre budeme hovoriť o technológii, ktorá sa, e, ktorá sa nasadzuje na pozemných externých hraniciach EÚ. A to sa samozrejme zohľadňuje aj v systéme ETIAS. A e, toto sú také zasadnutia za okrúhlym stolom, kde, kde sa stretávame s kľúčovými hráčmi zo súkromného sektora. No a domnievam sa, že ešte je tu ďalšia otázka. Inter, tá posledná otázka o interoperabilite. E, e, opäť aj pri tej poslednej otázke to, tie nové systémy ESP a ďalšie e, neprinášajú nič nové z hľadiska technického. E, ide len o zefektívnenie práce s dátami. E, tie, tie pravidlá prístupu, ktoré platia dnes smerom na Eurodac alebo ECRIS, to isté má sa vzťahovať aj na tie, aj na tie nové systémy. Čiže nezavádzame nové pravidlá používanie, eh, používanie dát cez SCR a cez ESP eh, nemá byť iné, ako tomu bolo doposiaľ. Ide skutočne len o zefektívnenie práce s údajmi. A to na prospech práce tých, ktorí pracujú na hraniciach, tých, ktorí pracujú eh, s migrantmi a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujem <coughs> všetkým kolegom, ktorí prišli na rozpravu. Ďakujem pánovi Garkovovi aj e, celému jeho týmu. Uvidíme sa onedlho a samozrejme veľa úspechov. Do vašej ďalšej práce o 12.30 je zasadnutie koordinátorov a potom pokračujeme v zasadnutí výboru o 15.00 a o pol štvrtej bude vypočutie o o e, smernici o uľahčení humanitárnej pomoci pre nelegálnych migrantov. Ďakujem. coordinators in this room.